Dobré, rá, dobré popoludne, kolegovia. vznutie ITRE. Máte pred sebou program. Nejaké doplnenia, zmeny z vašej strany nevidím, tak že by tomu bolo tak. Moje oznámenia. Chcem vás všetkých informovať, že toto popoludnejšie a zajtrajšie ranné stretnutie sa odohrajú v tejto miestnosti P3C50. A však stretnutie zo za, e, e útorok popoludní bude v Jan 6Q2. Mali by sme e, sa teda presunúť na 6. poschodie v Jan budova. To je veľmi dôležité, zajtra popoludní. Zápisnica 3. apríl aj 24. Máte k tomu nejaké poznámky, zmeny? Nie je tomu tak? Nezdá sa, že by niekto chcel čosi zmeniť. Štvorka. A výkonnosť budov. Kolega Bencen, poviem vám toľko, že kolega Bencen 29. maja prezentoval správu vo ITRE. Dnes budeme vychádzať z pozmeňujúcich návrhov, ktoré do, e, dodali poslanci. Ide teda o pozmenenia návrhu komisie. Bolo ich 629 e, celkovo. Nech sa páči, eh, Bernd, máš slovo. Ďakujem. Občania a podniky by potrebovali v domácnostiach bezpečnejšie podmienky. Toto je i mojou ambíciou. Kolegom chcem poďakovať za dobré pozmenice návrhy a za ich neutichajúcu podporu pri príprave kompromisov. Chcem tiež poďakovať kolegom z tohoto výboru i ďalších, ktorí prispeli svojimi pozmenujúcimi návrhmi. 630 pozmenujúcich návrhov, ako už tu zaznelo, množstvo spoločných myšlienok a priorít a tiež niektoré e, témy, kde sme sa menej zhodli zo pár tých tém, ktoré ma zaujali. Dlhodobá stratégia mali by byť proaktívnym nástrojom na vytváranie e, renovácií. Dob- dobré diskusie s tieňovými spravodajcami, pokiaľ ide o hlavné zameranie stratégií, rešpektujúc eh, subsidiaritu a rozdiely. E, keďže rada e, nie je veľmi ambiciózna v tej, tomto ohľade, v tom všeobecnom prístupe, ktorý sa prijal v júni, je veľmi dôležitým aspektom, ktorý sa neustále opakuje, je požiadavka vyjasniť to, že stratégia, stratégia musia mať merateľné výsledky. Očividne máme rôzne pohľady na to, ako formulovať tieto ambície postoje od skupiny k skupine takisto. Avšak chcem všetkých poslancov vyzvať, aby boli pragmatickí a aby sme našli vyvážený kompromis, ktorý nepodkope e, ambície vysoko budov. Takisto e, členské krajiny môžu rozhodovať, ako sa k tomuto cieľu dostať keď e, členské krajiny e, s cieľom e, znížiť spotrebu energii definujú mieru renovácií. Spomeniem niektoré z nich. Mnohí kolegovia predložili alebo zvyzdvihli účinnosť konkrétnych špecifických technológií. Budeme tu mať naozaj takú a smernica by sa stala akýmsi vianočným stromčekom, keby sme chceli vyhovieť všetkým kolegom. Je tu veľké riziko, ak spomenieme niektoré konkrétne technológie, že smernica nebude dobre vybavená do vzdialenejšej budúcnosti. My ako politici máme stanovať ambície na základe požiadaviek kreských krajín, ale my nevyberáme špecifické technológie alebo cesty, ako sa tam dostať. Máme rozdielne názory na určité aspekty a budeme musieť nájsť rovnováhu medzi pozíciami. Avšak som presvedčený, že tu bola dobrá spolupráca medzi kolegami a takto určite dosiahneme dobré výsledky v rámci tohto parlamentu, ktorý všetci podporia. Ďakujem. Ďakujeme. Chcem sa spýtať, nepracujú, nefungujú nám č- e, kanály číslo 0 a 2. To je oznam pre technikov. Ďakujeme ti, kolega. Ak by ste chceli počúvať angličtinu, môžete využívať, môžete počúvať bez slúchadiel. Tieňový spravodajca za SAD, pani Kompolanatri, a tá však je nahradená pánom Nikom. Ďakujem. Kolegyňa sa nemohla zúčastniť a preto ma požiadala. Bohužiaľ ten druhý kanál, stále je tu problém. Mám hovoriť v angličtine, znie otázka. Nefunguje ani romúština. Viete hovoriť anglicky, bude to v poriadku, pretože v angličtine. Snažil som sa využiť rumúnske tlmočenie, ale niekto asi ohrozil moje úsilie. Môj pohľad tento nasledovné stanovisko členské krajiny si musia vytvoriť dlhodobé stratégie, ktoré podporia ambiciozne cieľe energeticky efektívne e, formy spoločnosti. Musíme zabezpečiť poprvé spravodlivosť. Náklady majú kryť tí, ktorí si to vedia dovoliť. Musíme zabezpečiť, aby sociálne formy ubytovania a energetický mohli profitovať z investícií. Po druhé, pokrokovosť postupy e, e, pripravené na budúcnosť. Pripravili sme viacero pozmeňujúcich návrhov. Chceme zabezpečiť, aby európske budovy boli pripravené na elektromobilitu a smartfóny. Po tretie, e, treba zabezpečiť a vyhľadávať spôsoby, ako spotrebitelia a občania ktorí si kupujú a prenajmajú byty, mohli využívať e, renovácie a lepšie e, profitovať z možností. Musíme zabezpečiť že to, a, a, že sa snažíme o budovy, aby boli síce energeticky účinnejšie, ale aby nes, neboli menej zdravé. Európske budovy a školy nesmú e, viesť k tomu, aby deti mali ohrozené zdravie chcem zdôrazniť problém elektromobility. Táto téma nebola pochopená, pretože ľudia tvrdili, že elektrické auta sú len pre bohatých. V budúcich rokoch budú budúcnosťou, keď ceny budú nižšie než za konvenčné vozidlá. Jediná e, chýbajúca vec sú miesta nabíjania pre tieto vozidlá. Táto dôležitá problematika e, bude žiadať, aby existujúce budovy boli vybavené týmito nabíjacími e, stanicami, pretože iba takto môžeme znižovať emisie CO2, teda podporou elektrických vozidiel. Sme už za Spojenými štátmi a Čínou sklze, takže treba naozaj e, tlačiť na to, čo určite privítajú európsky občania. Ďakujem. Ďakujem. Mohli by ste ešte aj po francúzštine to isté zopakovať. Verím vám na 100%. Dokonca v polštine. Ďakujeme vám za IKR e ďalší tieňový spravodajca, pán Česak. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Rád by som poďakoval spravodajcovi za predložené kompromisné pozmeňujúce návrhy, ktoré nám umožnia optimistický pohľad na ďalšiu prácu. súhlasím s slovami o elektromobilite, ktoré spomenul predrečník. Myslím si, že ten návrh je výrazne rozpracovaný ešte, aj keď dobrý. Navrhované riešenia v oblasti elektromobility umožnia voľbu medzi zavádením zavádzaním kabela, kábel, káblov a ďalšími možnosťami inštalácií v dobrej potrebnej miere. Členské krajiny by mali mať možnosť tvoriť nariadenia podľa svojich daných podmienok. Pokiaľ ide o dlhodobú stratégiu oblasti renovácií myslím si, že je e, zaradevať sem predpisy v oblasti školstva a vzdelávania v týchto technológií je to zbytočné, alebo spomínať energetickú chudobu. Návrh, ktorý sa týka energetického alebo renovačného pasu budov, to je nevyhnutné, pretože to zavádza ďalší prístup ktorý teraz neprináša žiadne hodnoty. Takéto certifikáty eh, existujú, v rámci ktorých kupujúci správcovia teda môžu vydávať konkrétne odporúčania, pokiaľ ide o definíciu dekarbonizácie, no už tak tu by to nemalo byť obsiahnuté v jadre smernice, skôr by to tam malo byť podané v oblasti v forme maximálnej energetickej efektivnosti. Dosahovanie energetických noriem e, zo strany všetkých budov je možné, nemožné technicky i finančne. Myslím si, že ďalšia práca na tomto texte, ďalšie práce e, povedú k tomu, že sa dostaneme do optimálneho situácie. Ďakujem ešte raz za vašu prácu a za to, že zohľadnite väčšinu našich pozmeňujúcich návrhov. Ďakujeme kolega. Teraz ďalší rečník za ALDE. Pán Petersen, ďakujem spravodajcovi za výbornú prácu. Je to veľmi dôležitý e, tá problematika v rámci celého energetického balíčku. Ak chceme dosiahnuť koordináciu a zvládanie všetkých prierezových tém. Musíme zrýchliť, alebo teda udržať rýchlosť v tejto problematike a momentálne tak i činíme. Tento, táto tematika by mala mať veľký dopad na budovy v českých krajinách. Toto sa však dá urobiť rôznymi spôsobmi, ako svedčí tých 630 pozmeňujúcich návrhov. Máme pred sebou ešte doľaďovaciu prácu. Majme na pamäti ambiciozne ciele, ktoré chceme dosiahnuť pri týchto kompromisoch. Za nás, pre nás bolo dôležité znížiť e, administratívne zaťaženie, aby sa posilnili e, stimuly pre financovanie a zachovať ambiciozne ciele pri obnoviteľných energiách. Za ALDE naša priorita bola zjednodušiť prístup k informáciám a na, podľa nás tento koncept renovačných pasov je veľmi významný v tomto ohľade, aby sa zabezpečili maximálne informácie pre spotrebiteľov a vlastníkov budov, aby sa posudil stav budov, ako ich e, renovovať. My sme tiež e, zdôraznili význam znižovania rizík a vytvárania stimulov pre financie verejné i súkromné. Takisto význam použitie súkromného kapitálu, pokiaľ ide o renovovanie budov. V neposlednej miere systematický prístup e, podpora obnoviteľných energií budov to je veľmi dôležité. Treba tu mať horizontálny prístup. Tešíme sa rozhodne na ďalšiu spoluprácu na kompromisoch a určite si myslím, že ideme správnym smerom. Ďakujeme ti, kolega, za poznámky. A teraz ďalší rečník, a to za zelených, pán kolega Marčelesi. Ďakujem za slovo. Chcel by som poďakovať kolegovi spravodajkovi Bensanovi, pretože musím uznať, že jeho spôsob práce je veľmi konštruktívny a príjemný, takže je to príjemné. Chodil som na tie schôdze s úsmevom a bohužiaľ teda je to síce dobrá práca, ale musíme dospieť ku kompromisom a je treba robiť teda rázne kompromisy. Už diskutovali sme to mnohokrát na schôdzach tieňmi spravodajcov na bilaterálnych schôdzach. Myslím si, že treba byť ambicioznejší a je jasne to v texte dokumentu treba ošetriť, pretože sú mnohí občania, malé stredné podniky, priemyselné sektory, ktoré čakajú jasné gesto zo strany Európskej únie a je treba jasne dať najavo, že Európska únia je ambiciozný, čo sa týka energetiky v súvislosti s budovami, čo sa týka na jednej strane cieľa, na druhej strane nástrojov, ktoré budeme používať, aby sme tieto cieľa dosiahli. A ešte dôležitejšie v tejto chvíli je e, to, ako to bude v súvislosti s Parížskou dohodou, pretože máme tu nástroje, ktoré musíme s ňou skompatibilniť a aj prispôsobiť máme tu teda ciele do konca tohto e, storočia. Máme, potrebujeme teda kvantifikovateľné ciele, potrebujeme jasné ciele aj nástroje, no je treba kvantifikovať to, čo robíme. No a na druhej strane je tu jasný cieľ. Máme tu napríklad 40 pre energetickú účinnosť, e, lepšia e, sadzba pre renováciu a taktiež jasné trigger points, ktoré umožnia vytvoriť ekologický prechod k budovám e, do roku 2050 tých nových energetických budov. No a je dôležité si pripomenúť e, energetickú chudobu. Máme tu energetické zmeny a je veľmi dôležité mať víziu do roku 2050, taktiež pre dopravu, aby doprava sa zakladala na udržateľnosti, kde elektrická energia je len jednou malou časťou e, toho, kde ľudia sa presúvajú v MHD, na bicykli a podobne. Toto je dôležitá časť, pretože všetko toto e, patrí do nášho prostredia, ktoré nás obklopuje. No a taktiež tu máme napríklad um, školy alebo nemocnice, kde sa nachádzajú eh, deti, naši občania. Takže je treba, aby eh, táto smernica potom priamo vplyvnila životy našich občanov. No a my o pol druhej zajtra sa sa stretneme a budeme diskutovať o dôležitej téme pre budúcnosť Európy. Uh, thank you very much, Ďakujem veľmi pekne, pán kolega. teraz ďalší rečník za GUE, pán Silikiotis. Nech sa páči, kolega, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja by som sa chcel veľmi pekne poďakovať môjmu kolegovi, spravodajcovi, predovšetkým preto, lebo sme viedli na stretnutí tieňových spravodajcov veľmi konštruktívne diskusie a on sa naozaj veľmi snažil, aby sme dosiahli text, ktorý je akceptovateľný. A pre GUE je prioritou, aby sme urýchlili Um, rekonštrukciu budov, aby sme dosiahli lepšej energetickej hospodárnosti budov, aby sme lepšie chránili životné prostredie. To je jedna vec. Ale zároveň by sme chceli zlepšiť aj životné podmienky, aby sme zabezpečili, že bude dodrža, dodržané do, do, budú dodržané dobré zdravotné povienky, že budeme eh, chrániť zdravie ľudí, ktorí v týchto budovách eh, žijú. A musíme eh, účinnejším spôsobom využívať energiu a musíme sa pozrieť aj na náklady, ktoré musia platiť domácnosti, aby využívali energiu. A potom ďalej musíme bojovať proti energetickej chudobe. A my si myslíme, že toto by mohlo byť tiež zakomponované do tejto správy. Mali by sme mať definíciu toho, čo znamená energetická chudoba, pretože toto je obrovský problém pre Európu. A pravdepodobne by bolo dobré, keby sme mali nejaký integrovaný akčný plán, pokiaľ ide o túto záležitosť. To som spomínal už aj v minulosti. Mali by sme naozaj začať konať a tieto náklady by by mali byť dostupné a veľmi veľa týchto pozmeňovacích návrhov eh, počiarkujú, že by sme mali podporovať tie finančne zraniteľné skupiny a tiež by sme sa mali venovať tým potrebným renováciám a sanáciám budov. No a potom tiež toto inteligentné financovanie budov, toto je tiež veľmi komplikovaný bod, pretože toto, je, to by bola taká páka na podporu súkromných investícií a znižili by sme riziko, ale nie je tu žiadna záruku, že tieto súkromné investície sa budú mm, investovať tam, kde je to naozaj potrebné a že sa to nebude investovať tam, kde títo súkromní investóri budú mať čo najlepší zisk. Takže mali by sme to vypustiť a mali by sme tam dať ako prioritu finančnú podporu sanácie budov, kde žijú ekonomicky zraniteľné skupiny obyvateľstva. A to by sa malo týkať aj škôl, nemocníc a ostatných verejných budov, ako napríklad aj budov, kde e, sídlia malé a stredné podniky. Takže naozaj by bolo potrebné zvýšiť aj hygienu a mali by sme sa venovať aj e, mm, klíme, chladeniu budov. Mali by sme sa pozrieť na obsah azbestu a mali by sme zabezpečiť, že budeme bojovať proti energetickej chudobe. Členské štáty by svoje akcie mali zamieriť, mali by byť tieto akcie kvantifikované, mali by sme bojovať proti energetickej chudobe, ale taktiež si myslíme, že pokiaľ ide o nabíjacie stanice pre elektromobily, to nie je pre nás priorita malo by to byť len niečo e, doplnkové, pretože toto by e, znamenalo náklady pre všetkých. Ďakujem, veľmi pekne ďakujem, pán kolega. A teraz e, FDD, pán Tamburáno. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne aj kolegovi Bencenovi za vynikajúcu spoluprácu. Myslím si, že sa dopracujeme k veľmi dobrému textu, aj keď naše názory, kde i tam boli rôzne. A tak ako povedali predrečníci, tu je dôležitá aj otázka energetickej chudoby a to je taká sociálna choroba, ktorá sa šíri Európou a preto musíme tým či iným spôsobom vstúpiť do akcie, začať konať, mali by sme zlepšiť energetickú účinnosť, mali by sme zároveň zaviesť nápravné opatrenia, aby sme reagovali na problémy obyvateľov. Znamená to teda, že určite budeme potrebovať aj mimo tejto smernice, tak ako to už povedali viacerí kolegovia, budeme musieť mať ehm, na európskej úrovni spoločný prístup, a to aj mimo tejto smernice, ale hlavný cieľ, cieľ tejto smernice, k tomu by som sa vrátil a chcel by som sa prihovoriť aj za to, aby sme sa pozreli aj na stránku pasívnej energie, pretože keď budeme zohľadňovať len tie aktívne riešenia, tie možno, že e, nepretrvajú a, a preto by som by som Mm, sa prihovoril za tieto technické riešenia, avšak nesmieme zabúdať aj na tých, ktorých je potrebné chrániť a ktorých sa to uh, E, týka e, tí, ktorí navrhujú pasívne prístupy. Takže my sme tu navrhovali takéto návrhy, máme tu aj viacero spúšťačov, aby sme spustili tieto renovácie a sanácie budov a tiež sa prihovárame za energetický pas budov ale toto musí byť v rukách členských štátov, aby to implementovali po svojom. Môžeme to vnímať ako pomoc, ale na druhej strane mm, sa to týka aj daní, najmä pokiaľ ide o energetickú mobilitu sme si nedávno vypočuli, čo k tomu verejne povedalo Francúzsko a potom tu máme aj výrobcov tých e, e, elektromobilov, e, ktorí to vyrábajú napríklad aj v Šved- vo Švedsku sa vyrábajú tieto elektromobily, nie je to len Tesla. A preto by bolo dobré, keby aj tieto nové budovy mali takéto toto predkablovanie, toto predbežné napojenie na káble. A preto si myslím, že keby sme mali e, takéto, keby, keby sme mali takéto predbežné napojenie na tie káble, to je možno troška priveľa, ale aspoň tie potruby, aby tam mali byť e, už osadené. Takže mali by sme tu mať aj takú mekú mobilitu, nielen elektromobilitu a Hm, tu by sme mali zriadiť takéto možnosti v týchto budovách, aby sme tu mali aj ehm, miestnosti na bicykle. Teraz pani Griffin, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení kolegovia. Bent, veľmi pekne ďakujem za túto veľmi dôležitú prácu na tomto veľmi dôležitom dokumente PP, ktorý sme srdečne privítali. Ja nebudem opakovať to, čo tu už odznieli k tomu, že e, vládne energetická chudoba, že to musíme môcť dovoliť, že to musí byť prístupné. Máme tu 7 miliónov ľudí, ktorí trpia touto energetickou chudobou, ale je tu jedna vec, ktorú som chcela dnes vyzdvihnúť a dúfam, že pán spravodajca ako aj tieňoví spravodajcovia to zvážia a toto je toto je bezpečnosť, bezpečnosť. Uh, videli sme tú katastrofu, ktorá sa stala v Londýne, kedy uh, e, 709 ľudí uh, bolo dotknutý týmto veľkým požiarom, ktorý sa rýchlo šíril. A preto, keď sa renovujú budovy, aj táto protipožiarná bezpečnosť musí byť zvážená. Mám konkrétne znenie a veľmi rada by som to kolegom poskytla, aby sme mohli zvážiť, ako toto zapracovať. My si nemôžeme dovoliť, aby sa takéto tragédie opakovali a aby ľudia prichádzali o život. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, Tereza. Toto je naozaj veľmi dôležité, to, čo ste povedali v tomto prípade. Pán Kolík Barta. Ďakujem za výborný projekt, návrh. Hoci sa líšia niektoré naše názory, Mám dve poznámky, ktoré sú veľmi dôležité. Prvá, pokiaľ ide o rozpočtovú flexibilitu, myslím, že e, pokiaľ ide o verejné výdavky, sa považujú za investície do budúcnosti pri renováciách, takže sa nezapočítavajú do deficit, kalkulácií e, deficitov, tak ako to chcela e, v nariadení komisia z, 15, e, z teraz januára 2015. Potom e, zdieľanie, druhá otázka. Dnes náklady sú veľmi vysoké, pokiaľ ide o normál. A predstavitelia priemyslu nám vysvetľujú, že nové materiály sú drahé, pretože e, pokiaľ ide o tento bod, pokiaľ ide o industrializáciu, ceny materiálov budú klesať tu tiež možno treba e, zdôrazňovať, ako zdieľať tento e, rast a aby to boli občania, spotrebitelia, ktorí by nemali mať povinnosť e, pratiť faktúry za veľké podniky. Uh, thank you very much. Ďakujem veľmi pekne, kolega. Ďalším uh, rečníkom bude pán Kohliček. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, za slovo. Ja mám len niekoľko drobných pripomienok. Poprvé si myslím, že verejné budovy by mali byť prvotné. Tam by sme mali demonstrovať, ako má takáto budova vyzerať, pretože pokiaľ ide o súkromníkov, my nejaké tendencie podporovať môžeme, ale tam je to komplikovanejšie. Po druhé, by sme mali umožniť prostredníctvom našej práce, aby bolo možné financovať modelové riešenia pretože v mnoho prípadoch, keď ide o nové budovy postavené po druhej svetovej vojne, máme niektoré typy budov, či už sú to panelové budovy, či už sú to murované alebo kombinované budovy. A práve u týchto typov budov je možné na danom mieste, napríklad Stredná Európa, Sever, Juh, tu je práve možné pripraviť také modelové riešenia, ale tu by sme mali umožniť aj financovanie týchto riešení. Po tretie, všetci hovoríme o nabíjačkách na elektro um, elektrobicykle, ale mali by sme sa pozrieť aj na to, či za 10 rokov budeme mať viacej elektromobilov. Budeme mať, ale to určite nie je taká záležitosť, ktorá nám hrozí už pozajtra. A tiež tu nie je spomenuté vodíkové hospodárstvo. Vodík to je tiež určitá možnosť, ako skladovať energiu v doprave. Tieto vodíkové články hrajú dôležitú úlohu a v budúcnosti táto úloha bude ešte len rásť. A tiež tá otázka, ako skladovať prebytky energie, aby sme budovali e, náročné diálkové prepravné e, siete. E, Styropor je horlavý, potom vodíkové e, články sú horlavé, ale to presne vieme, ale my musíme nejako zabrániť tomu, aby sa tieto materiály používali. My máme aj skledené vlákna rôznych druhov, máme najrôznejšie materiály, aj kovové ktoré môžu tieto konštrukcie zaistiť na miesto hliníkových e, zliatí. Napríklad Dural je veľmi dobre horľavý pri nižších teplotách. A toto je dobrý dôraz na tú bezpečnosť, ale neviem, či to patrí práve sem. Ďakujem veľmi pekne. Uh, thank you very much, colleague. Uh, Madame Veľmi pekne ďakujem, pán uh, kolega. Um, Teraz pani Spiraky, ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predseda, ďakujem veľmi pekne aj spravodajcovi za prípravu tejto správy. Ja by som sa chcela vyjadriť k viacerým záležitostiam, či bude potrebný a či bude povinný tento pas, energetický pas pre budovy. To rozhodnú členské štáty, ktoré sa budú venovať sanácii verejných budov a mali by sme začať od týchto verejných budov a potom by sme sa mohli pozrieť na ten pasport a v rámci toho by sme stanovili tento rámec. A potom tá druhá vec, tá sa týka využívania, možnosti využívania energetickej aktualizácie týchto budov, zlepšenia týchto budov a e, keď sa venujeme aj tejto energetickej chudobe, ja som sa vrátila z Tesalony, kde sa povedalo, že 60 obyvateľov nie je schopných platiť svoje účty za elektrinu. A to je jasný obraz. To poukazuje na to, že v tomto prípade musíme nájsť špecifické návrhy a musíme začať od financií tie záruky, ktoré umožnia občanom investovať do zlepšovania energetickej hospodárnosti budov, to je dobrý príklad. A vo fóre občanov musíme sa zamerať na tie dopady, aké to bude mať, keď tieto e, budovy budú mať zlú kvalitu a potom stále sa budú zvyšovať faktúry za energiu a musíme mať kampaň, ktorú zahájí Európska únia, aby sme zaručili lepšie životné podmienky práve touto renováciou budovou. Pani pani riaditeľka Merzdorfer DG Energy. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, ďakujem veľmi pekne všetkým členom výboru ITRE, najmä pánu Benconovi. Chcela by som sa poďakovať za vynikajúcu prácu, za spoluprácu s tieňovými spravodajcami a celkovo myslím si, že je to veľmi konštruktívny prístup k návrhu komisie k tejto smernice EPBD. Je to súčasť balíčka Čistá energia, je to kľúčová časť tohto tohto balíčka. Mali sme 6. júna k tomu k tomu konferenciu a mali sme k tomu aj radu ministrov a v oktobri sa o tom bude hľadovať, hlasovať. Takže musíme sa pozrieť na tento návrh, ktorý musí urýchliť tieto renovácie budov a my odhadujeme, že to bude predstavovať trh, renovačný trh pre malé a stredné podniky a bude to 8 až 120 miliárd eur a 220 tisíc nových pracovných miest do roku 2030. Čiže naozaj to je spojené aj s tvorbou pracovných miest pre tieto práve malé a stredné podniky. Ale e, prináša to aj ďalšie výhody, ktoré sú neenergetické energetické a nefinančné, ako napríklad zlepšenie životných podmienok, zlepšenie zdravia a potom to umožní veľa rodinám e, presunúť sa z tejto energetickej chudoby. Takže ja by som sa pozrela na tieto dva hlavné aspekty EPBD. Prvým aspektom je dlhodobá stratégia renovácií. My budeme podporovať E, tieto dlhodobé renovácie a túto stratégiu. Ja E, podporujem to, čo povedal pán Benson. Je to naozaj proaktívny nástroj, ale e, musíme byť veľmi obozretní, aby sme tam nezavádzali ďalšie e, povinnosti a my sme to, zver, my sme to zvážili aj v hodnotení dopaku. My to nebudeme podporovať, najmä pokiaľ ide o... pretože tie dôvody sú subsidiarita a implementácie a potom tu máme aj e, sociálne dopady, takže e, my to nevylúčujeme, ale je to potrebné zvážiť. A potom tieto dlhodobé stratégie sa stanú súčasťou tohto energetického plánu, ktorý je v našom návrhu riadenia. To nám umožňuje pozorovať e, progres a pokrok členských štátov a ich stratégie. A tieto stratégie z pohľadu EPBD sú veľmi dobré dobrou možnosťou bojovať proti energetickej chudobe tak práve, že táto energetická účinnosť je jadrom energetickej chudoby. Tuto sme to zakotvili aj v tejto dlhodobej energetickej stratégie, ale keď vyšlo tú definíciu energetickej chudoby, to máme ako nový prvok v našej smernici o elektrine a nechceme teda robiť túto duplicitnú prácu. My chceme mať zosúladený prístup, pokiaľ ide o celý tento balík čistá energia. Takže Takže členské štáty si musia zadefinovať, čo je to energetická chudoba. A toto je extra v článok v smernici o elektrine, ale energetická účinnosť je tiež kľúčovou časťou energetickej chudoby a do konca tohto roka e, budeme sa venovať observatóriu e, tejto energetickej chudoby, takže tam zozbierame všetko, čo máme, fakty, čísla a potom sa pozrieme na to, ako proti tejto energetickej chudobe bojovať. A potom e, musíme poskytnúť aj jasné mechanizmy na to, aby sme zmobilizovali tak e, súkromné financie a lepšie využívali verejné financie. A preto veľmi e, vítame aj tie pozmeňovacie návrhy, ktoré sa zamerali na tieto schopnosti a zručnosti a tiež inteligentné financovanie tejto iniciatívy. Toto sú kritické zložky tejto energetickej únie, ktorá je prepojená na túto legislatívu. A potom tá druhá vec, ktorá tu bola spomenutá, je pre nás mimoriadne dôležitá a to je elektromobilita. Tuto sa navrhuje, aby sme tieto budovy využívali ako páku na podporu tejto elektromobility. Toto bolo aj v Parížskej dohode, ale ako to vidíme, pokiaľ ide o elektromobilitu, je to trošku paradox. Na jednej strane Určite vidíme potrebu podporovať elektroautomobily, to je široko uznávané, to je všade uznávané, ale na druhej strane tá ambícia elektromobility bola znížená v návrhu správy vo viacerých eh, pozmeňovacích návrhoch, najmä pokiaľ ide o nerezidenčné budovy, najmä pokiaľ ide o to predbežné zákazbovanie. Toto by bolo eh, na škodu týchto budov, pretože tam, keby sme eh, nainštalovali len dobíjacie stanice, to nie všetko podporuje, že budeme môcť podporovať, hovorí o tom, že budeme podporovať túto elektromobilitu. Takže my tu tuto vidíme aj veľkú, e, veľkú rozdielnosť, keď ide o ten prístup a tiež aj tie ambície, pokiaľ ide o ten prístup. My e, si vážime, že sa e, zameriavate aj na kvantitatívne na tieto kvantitatívne e, vyjadrenia, ale pokiaľ ide o tú ambíciu, my vítame aj tie pozmeňovacie návrhy, ktoré chcú mať dostatočnú úroveň ambícií, pokiaľ ide o tie dobíjacie stanice, ako som to už povedala, v nerezidenčných budovách. Prosím, keby ste mohli pomaly uzatvoriť, pretože sme tu mali už 7 e, minút. No a potom posledná vec, čo povedala pani Griffith, e, pokiaľ ide o tú protipožiarnú bezpečnosť, to je kľúčová záležitosť, ale EPVD e toho sa to netýka, pretože mm, tuto toto, toto je záležitosť, ktorá sa týka národných orgánov, príslušných orgánov. Ďakujem veľmi pekne, pani riaditeľka. A teraz pán mm, spravodajca. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem veľmi pekne. Za to, že ste sa zúčastnili tejto práce. Ďakujem vám za vaše pripomienky, ďakujem kolegom vo výbore ITRE, ktorí sa zúčastňujú práce na texte. Ako som povedal vo svojom prejave, sú tu rozdiely v názoroch. Tvrdo pracujeme na to, aby sme našli riešenia v priebehu našich nadchádzajúcich schôdzí, v nadchádzajúcich 5 mesiacoch. Hovorí sa tu o bezpečnosti verejných e, budov, byrokracii a podobných témach, je treba povedať, že sú tu určite taktiež rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi, ktoré treba vziať do úvahy. Len jednu vec k financovaniu. Pokiaľ chceme, aby e, tento text bol úspechom, tak nemôžeme sa spoliehať len na európske a vnútroštátne financovanie, ale aj treba získať aj súkromný sektor. A je treba hľadať riešenia, ktoré budú nákladovo účinné. Taktiež máme v Európe mnohé penzijné fondy, ktoré ehm, dávajú veľa peňazí a my tieto peniaze môžeme využiť. No a ešte chcem povedať, že Máme určité želania do budúcnosti pre túto smernicu. A môžem povedať, že EPPD je jedným z viacerých nástrojov a musíme rešpektovať rôzne pravomoci v rámci rôznych spisov. A podľa mňa, čo týka energetické účinnosti, tak tam je treba sa na to pozrieť v rámci smernice energetické účinnosti. Hovoríme o energetickej chudobe v našom návrhu textu, ale chcem povedať len, že čo sa týka definícií, tak tie napríklad je treba ošetriť e, v smernici o návrhu o dizajne trhu. Nemali by sa to miešať. A čo sa týka nadchádzajúcich rokovaní v ďalších 5 mesiacoch, tak dúfam, že budeme jednotní a dospieme v rámci parlamentu dobrému silnému kompromisu. Zajtra už pokračujem v rokovaniach. Ďakujem, milý kolega. Chcem všetkým pripomenúť, že vo výbore ITRE sa bude hlasovať 11. oktobra, ale ešte predtým samozrejme potrebujeme kompromisné pozmenujúce návrhy, takže veľa práce pre denných spravodajcov, pre kolega spravodajcu. Ďakujem za vašu prácu, kolega Bernd Benson, všetci tie spravodajci. A prosím, buďte pripravení 9. Pardon, 11. oktobra s vašimi kompromismi. Ďakujem. Bod 5. Všeobecný eh, rozpočet Európskej únie pre rok, pre finančný rok 2018. Všetky eh, oddiely, okruhy ja som zodpovedný za tri stanoviská, má preto mandát ITRE pre trialog. Tam sme nemali dosť času, tak sme zaslali list a všetky témy v tomto liste boli prekonzultované s tieňovými spravodajcami a s koordinátormi. A zaslali sme ho výboru pre rozpočet 14. júna. Druhá vec, stanovisko ITRE ohľadom línii rozpočtu, pán položiek rozpočtu. Ďakujeme sekretártu ITRE. Ten obdržal 200 pozmeňujúcich návrhov. Pozmeňujúce návrhy, to tie budeme hlasovať zajtra o 10. A po hlasovaní už naša práca skončila a Stanovisko poputuje na výbor pre rozpočet. Tretia vec. Stanovisko ITRE ohľadom uznesenia k rozpočtu na rok 2018. Stanovisko bolo pripravené na základe e, mandátu pre trialóg a odzrkadluje väčšinu z bodov, ktoré boli v tom liste popísané. Návrh textu bol zaslaný tieňovým spravodajcom a politickým skupinám 14. júna. No a keďže tam sme boli e, prístravo obmedzení, tak sme sústredovali len na pár vecí. Potrebujeme silné negociačné stanovisko e, vzhľadom na e, výbor pre rozpočet. A mali by sme byť selektívni. Chcel by som navrhnúť, aby sme sa sústredili na obmedzené prioritné oblasti 5. septembra o 12. je to na pozmeňujúce návrhy, ale prosím, nezasielate mi príliš veľa, pretože chceme mať silné stanovisko a pokiaľ tých vecí bude príliš veľa, tak to stanovisko nebude silné. Chcem dodať, že všeobecný prehľad stanoviska, ako asi viete, je taký, že vo všeobecnosti hodnotíme po rozpočtu 2018 eh, pozitívne. Je to návrh teda komisie. Je tam taktiež návr, je to nárast o 5 eh, záväzkov a o 5,3 eh, platieb. No čo týka položiek týkajúci sa rozpočtu ITRE, tak tam je to celkom rozumné, avšak máme určité obavy. Takže mm, tam navrhujem určité zlepšenia. Poprvé, nevtočné financovanie Horizontu 2020 viedol k nízkej sadzbe úspešnosti uchádzajúcich sa projektov a komisia taktiež musí rozdielať tohto rozpočtu pre Horizont 2020 rešpektovať, lebo na to som dohodli s Európskym parlamentom. Druhá vec. Znovu by sme mali nastoliť pôvodný medziročný profil eh, rozpočtových položiek do roku 2020, taktiež čo sa týka nástroj Spam Európu. Tieto dva nástroje, Európa 2020 a nástroj CEF, tie boli skresané, pretože tie prostriedky boli presmerované do EFSI. No ja som spravdajcom za výbor ITRE a ja som predložil príslušné pozmeňujúce návrhy, že my sme chceme povedať svoje peniaze naspäť, aby som to povedal jednoducho. Takže to je druhá vec. No tretia vec, poskytnúť príslušné finančné E, zdroje pre investície, ktoré sa vzťahujú k investíciám v oblasti klimatických zmien energetickej únie. Vieme, že toto je naša hlavná priorita v rámci výboru ITRE, ale aj pre parlament ako taký. No a štvrtá vec, poskytnúť dostatočné financovanie agentúram ako napríklad ESA alebo GNSS. Obe tieto agentúry sú veľmi dôležité pre našu energetickú úniu, digitálnu úniu. Takže príslušné pozmeňujúce návrhy e, k tejto e, rozpočtovej položke boli predložené. Rozpráva o tomto stanovisku prebehne dnes. Takže teraz. Lehoto na pozmeňujúce návrhy 5. septembra na obed hlasovanie v ITRE 28 alebo od septembra 2. oktobra. A lehota je na pozmice návrhy 5. oktobra. Takže 28. septembra by sme mali, mali hlasovať maximálne 2. oktobra, takže to je potrebné, lebo lehota na výborov je potom 5. oktobra. Chcem všetkým nám pripomenúť, že 25. apríla 2017 náš výbor ITRE zorganizoval výmenu názoru s pánom Zigfridom Uršenom, ktorý je všeobecným spravodajcom pre rozpočet EÚ. Diskutovali sme s ním o nejakých dôležitých veciach. No a teraz zahajujem diskusiu. Ako prvý pán Gajer za SAD. Ďakujem, pán predseda. Takže na úvod by som chcel povedať, že ten postup, že sa spravdajcovi zaslal list, tak to je taká druhá najkrajšia vec v našej spolupráci v parlamente. A to hovorí som spravodajca pre ten teraz prebiehajúci eh, rozpočet a taktiež minulých sa to párkrát stalo, že bohužiaľ, keď je málo času, tak e, je to použiteľná, využiteľná možnosť a môžeme toto sa postarať, aby to bolo príslušne obedzené len na to najnutnejšie. Čo sa týka veľkých politických skupín, tak tradične ja robím rozpočet aj tu, keď to tak správne chápem, hm, sme do veľkej miery jednotní. Poznáme ten bežný postup, komisia predloží rozpočet, rád, rada vychádzajúca z toho, že komisia si tam nejakú rezervu už zapracovala, tu začne veselo škrtať a nakoniec možno majú všetci pravdu, pretože čo týka tých rozpočtových postupov, tak tam vždy zažívame, že niektoré programy na základe pochopiteľných problémov že tam dochádza k problémom, no a potom rada môže argumentovať. Pozrite sa, mali sme pravdu, že sme boli skeptickí, ale vo všeobecnosti je treba povedať, že programy fungujú a peniaze prichádzajú, ako by mali. No a tak myslím si, že v tomto kontexte, určite som sám, kto si myslí, že komisia musí dať najprv dispozícii peniaze. Stáva sa nám, nie v tomto výbore, ale výbor pre rozpočet, už pomaly každý mesiac, že peniaze je treba preskupovať, pretože rozpočet je v iných miestach možno veľmi podfinancovaný. No a vy ako spravodajca ste to podporili. My sme najprv všetky položky rozpočtu dali do podoby draft budget, teda návrhu rozpočtu. O tom si už hovorili, že tie najdôležitejšie oblasti, ktoré zaujímajú ITRE, boli navýšené, takže škody alebo škody. To sa nedá možno povedať, ale to krátenie na základe FC potom je čo najmenšie. Chcem teraz e, zdôrazniť, že rozpočet je podfinancovaný. Nemôžeme si všetko dovoliť. Agentúry, ktoré odvádzajú dôležité úlohy, sú taktiež podfinancované, takže je treba na toto upozorniť. Ďakujeme kolega za tieto pripomienky a za KKR e pán Česák. Ďakujem za slovo. Predovšetkým chcem povedať, že ďakujem za odvedené úsilie. Čo týka rozpočtu, tak ten je komplexnou vecou, ale taktiež veľmi dôležitou. Ale pán predseda má v parlamente už veľa skúseností a dokáže sa s tým vysporiadať. My podporujeme všetky pozmeňujúce návrhy, ktoré bránia rozpočet, predovšetkým, čo týka tých položiek, ktoré sú dôležité pre výbor ITRE. Snažíme sa eh, ochrániť tieto položky pred týmito hroziacimi škrtmi zo strany rady. No a tá téma, ktorou sa tu zaoberáme, je extrémne dôležitá z pohľadu eh, rozvoja našej únie. A preto je veľmi dôležité poskytnúť príslušné financie pre vedecký výskum, pre Horizon 2020 a priemyselnej politiky. Pán predseda, hovorili ste o tom na úvod. My vítame toto rozhodnutie, čo týka to, že sa vzdali tie pilotné projekty, ktoré jasne neplnili kritéria, ktoré boli stanovené Európskou komisiou. A ja by som rád podporil návrh pána Tošenovského, a síce, že systém GNSS potrebuje našu podporu. Toto je veľmi dôležité. A je treba, aby to riadne bolo zrkadlené aj v texte. Čo sa týka tých pilotných projektov, podpora regiónov, kde sa bežne využíva uhlie, tak my toto tiež podporíme. Čo je dôležité, je treba mať príslušný systém pre tieto regióny, ktoré trpia energetickou zmenou, pretože kým sa týka sociálnych zmien, ktoré to obnáša. No a taktiež tam sú teda potrebné zmeny, ktoré potom zasiahnu celé spoločenstvo. Ďalším rečníkom je pán Telička za Aldem. Ďakujem, dobre popoludne kolegovia. Budem hovoriť stručne. Predovšetkým chcem zdôrazniť, že spravdajca riadne tam premietol tú skutočnosť, že tento rozpočet na rok 2018 je posledným celoročným rozpočtom, ktorý, ktorý sa budeme zaoberať my, keďže na 2019 končí mandát. Takže je treba tam riadne zvážiť, aké máme priority a kde môžeme prispieť pridanou hodnotou. Takže o tomto, toto sa vám celkom podarilo. Nechcem opakovať zmeny, pozmeňujúce návrhy, ale chcem povedať jasne, že máme určité priority, kde sme zaznamenali určité škrty v prospech FC a tam je to treba napraviť. Samozrejme, nikdy sa nám to nepodarí napraviť úplne, pretože došlo tam škrtom a snažíme sa to nejak dohnať, ale toto, teda táto náprava určitá je potrebná. To sa týka tých tých politických línií. Ja si myslím, že tam ste odvedli dobrú prácu a napriek tomu, že nie som e, fanúšikom toho, aby sa financie vynakladali na agentúry, na administratívne aktivity, tak e, tie agentúry máme napríklad GNSS a Galileo a ACER. Tieto agentúry je treba jasne podporiť vzhľadom na tie ciele, ktoré nás očakávajú. Takže to je všetko, pán predseda. Podporujem pozmeňujúce návrhy, ktoré som spolu podpísal, takže môžeme v tomto zmysle pokračovať. Ďakujem. Chápem to tak, že už nikto nechce ďalej hovoriť? Chcel by som teraz zareagovať, len krátko. Som si istý, že budeme neustále v kontakte, že budeme diskutovať o pozmenujúcich návrhoch, že budeme pripravovať čo najlepší čo najlepší text pre rozpočet na rok 2018 a potom včas budeme viesť rozhovor aj s výborom pre rozpočet, takže ďakujem za spoluprácu a za všetky pozmenujúce návrhy. Ďakujem. Opakujem. 5. septembra lehota na pozmeňujúce návrhy, pravdepodobne 2. oktobra hlasovanie v ITRE, 10. oktobra hlasovanie v, v hlavnom výbore a na 2. oktobrovej plenárke potom hlasovanie. Ďalej, som veľmi rád, že môžem oznámiť, že začína verejné vypočutie ohľadom balíčka o čistej energii, budúcnosť elektrick- európskeho elektrického trhu. Takže nie je nejaká všeobecná rozpráva o energetickom balíčku, ale o trhu s elektrickou energiou. To je veľmi dôležitá téma. Máme tu už tri legislatívne návrhy, je to smernica a nariadenie ohľadom vnútorného trhu pre elektrickú energiu a taktiež nariadenie ohľadom prípravy na riziko v elektrickom sektore. Takže to sú tri dôležité právne akty. Ako viete, tak máme všeobecný balíček a vieme, že všetko je v zájomnej súčinnosti, na zájme sa to ovplyvňuje, takže máte možnosť sa taktiež vyjadriť ďalším otázkam, ako napríklad obnoviteľným zdrojom, agentúre ACER, k energetickej účinnosti alebo k akékoľvek inej legislatíve v súvislosti s balíčkom o čisté energie. Ale máme tu teda tie tri najdôležitejšie právne akty. No a vítam našich dnešných rečníkov. Sme veľmi potešení, že ste prišli a že nám predstavíte vaše názory ohľadom európskeho trhu s elektrickou energiou a ohľadom toho, ako by mal byť v budúcnosti organizovaný. Cieľom vypočutia je, aby prebehla otvorená, vyvážená a plodná diskusia na túto tému a taktiež členovia výboru si vypočujú rôzne stanoviská rôznych účastnených stran a expertov. To znamená, môžete aj medzi sebou nesúhlasiť. Je to na vás. Môžeme nesúhlasiť vy s nami, alebo aj my s vami. Ale vy ste naši experti, naši profesionáli. Takže opakujem, že je dôležité si tu spolu sadnúť, diskutovať otvorene. Máme dve časti, dva panely. V prvej sa budeme sústredovať na témy ako ako vlastná generácia, vlastná, vlastná spotreba elektrické energie, po druhé reakcia na dopyt, ďalej miestne energetické spoločenstva a ďalej inteligentné e, sieť a tak ďalej, to je dôležité pre našich občanov. A druhá, druhý panel, tam máme operačné, regionálne operačné centra, kapacitné mechanizmy a distri- operátory distribučných systémov. Takže všetko toto robíme samozrejme pre spotrebiteľov. Ako si zorganizovať náš nový vnútorný trh pre elektrickú energiu, ale v prvej časti hovoríme hneď o spotrebiteľoch, reakcia na dopyt miestne energetické spoločenstva. Druhá časť je taká všeobecnejšia. Uh, Takže prechádzame k prvej časti. Navrhnutie nového elektrického E, alebo trhu s analytickou e, energiou nová e, dohoda pre spotrebiteľom. Takže požiadam našich rečníkov. Nehovorte každý dlhšie len než 7 minút, lebo chcem, aby tá diskusia bola obsiahla. A potom neskôr vo vašom zhrnutí môžete dodať, čo chcete, možno to bude ešte lepšie lebo takto vyšleme si navzájom ešte silnejší signál. Takže, takže prosím, hovorte krátko. Ako prvý rečník bude hovoriť pani Frauke Tis, ktorá je výkonnou riaditeľkou pre koalíciu eh, pre inteligentnú energiu. Um, pani Tis už ste na tejto pozícii od oktobra 2015, to znamená už po dva roky. A je to Európska asociácia pre otázky spojené s dopytom. Vy ste taktiež aktívna v Bruseli od roku 2005 tej, čo týka tejto problematiky. Pracovali ste v mimovládnych organizáciách a priemyselných asociáciách na rôznych pozíciách. Vo všeobecnosti vždy v Bruseli, nenutne ste robili pre Európsku komisiu. Takže boli ste v Bruseli. Takže prosím, vaša prezentácia. Thank you very much, Mr. Chairman. And thank you very much for the introduction. So indeed... we... Ďakujem. Sme eh, združením pre flexibilitu v oblasti do, dopytu. Zastupujeme množstvo nových aktérov na, na trhu, poskytovateľov služieb, agregovaných služieb. Pokiaľ ide ten e, balíček komisie, tak e, vidíme tu rámec, širšiu decentralizáciu, elektrifikáciu a narastajúcu variabilitu v oblasti energetických systémov. Ale tieto nové výzvy prinášajú i množstvo príležitostí a riešení. Jedna z nich je e, posilnenie spotrebiteľov. Systém, ktorý je poháňaný dodávateľmi, je nahradzený systémom, kde majú e, klienti lepší prístup a vplyv. Automatizácia a technologický vývoj prináša možnosti k novým flexibilitám, novým možnostiam a digitalizácii. Management tohoto všetko sa uľahčuje a toto všetko e, umožňuje e, tú tzv. štvrtú e, priemyselnú revolúciu v oblasti energetiky. O čom vlastne hovoríme? Štyri príklady, alebo tri príklady, ktoré nám to ukadujú. Napríklad v Spojenom kráľovstve supermarket Sainsbury's, kde 200 predaní e, využilo flexibilitu vykurovania, ventilácie, e, vetrania. Takisto ArcelorMittal tu v Belgicku, kde e, sa pracuje s agregátorom, aby sa poskytol 150 MW flexibilnej kapacity do prenosovej siete v eh, špičkových eh, hodinách. Takže to rezidenčná časť, kde je to možné, kde je rámec, vidíme, kde s agregátmi pracujú eh, rezidenčné štruktúry. Takisto Švajčiarsko, Francúzsko, Fínsko a Estónsko, kde spotrebitelia majú možnosť dynamického oceňovania. Majú to ako opciu aby sa spotrebovalo viac, keď, je to, keď, tie, e, keď tie energia je lacnejšia. A čo je tu dôležité, je to, že tieto riešenia, kde sa explicitne predáva energetika a energia, to všetko môže ísť ruka v ruke a môžeme všetkým umožniť mať prístup k celému spektru e, riešení e, flexibility. Prečo tak činíme? Môže to prispieť rôznymi spôsobmi systému. Nákladová účinnosť, keď sa lepšie využijú aktíva, e, kde sa dajú nahradiť e, nákladné kapacity, ktoré sa vyjadrujú len niekoľko stoviek hodín ročne a tým pádom sa ušetria obrovské náklady do systému. Tu je tabuľka z dopadovej štúdie komisie 50 miliard úspor ročne inteligentnými systémy 25 miliard vďaka inteligentnému e, využitiu. Dajú sa, dá sa využiť množstvo národných štúdií s rovnakými číslami. Nielen, sa, že sa poskytne flexibilita, keď je produkcia nízka, ale E, že sa budú efektívne používať elektrina, keď je, je veľa. Systémová stabilita, poskytovanie flexibility e, prevádzukovateľom a tým pádom nahrádzanie potreby veľmi zložitých e, kapacít na trhu, čo môže viesť k prekryvom a potom posilňovanie spotrebiteľov potrebnými e, stimulmi vidíme, že spotrebitelia, ktorí investujú do flexibility e, samostatného generovania alebo používajú zaujímavé servisné služby, aktívne prispievajú do systému a tieto výzvy e, môžu viesť k pozitívnym príspevkom do systému. Ako to možno zrealizovať? umožniť prístup, e, aby spotrebitelia si mohli vybrať e, inteligentné merače a oceňovanie. To, čo sa nachádza v správe spravodajcu. Druhá dimenzia je umožniť spotrebiteľom predávať flexibilitu explicitne na trhy. Otvorenie trhu všetkým zdrojom, nie len generátorom, ktoré definovali, pretože nič iné im nebolo známe, ale otváranie decentralizovaným zdrojom. Po druhé, umožniť spotrebiteľom mať poskytovateľa, ktorý valorizuje ich možnosti, a to znamená prístup k nezávislým agregátom. Prístup predpredložilého e, reakcie jednotlivých strán. Štandardný rámec, asi nebudem moc hovoriť o podrobnostiach, ale rada zodpoviem otázky, ako by toto mohlo vyzerať. A posledná priesvitka, e, pri spotrebitelia môžu, musia dokázať valorizovať ich prístup na trhu. Potrebujeme vidieť skutočné hodnoty a to znamená veľmi opatrný prístup, pokiaľ ide o kapacitné mechanizmy, pretože to e, e, vlastne e, môže brániť inováciám, zastaviť signály z trhu. Členské krajiny by mali byť pozbudzované, aby sa pozerali na daňové modely a posledná dimenzia, distribučné systémy, operátory, viac víziev, systém s čoraz decentralizovanejšími zdrojmi, flexibilita cez trh, trhový prístup. Posledný bod. Flexibilita musí byť e, zoštíhlená s ďalšími trhmi. Možno e, v budúcom e, e, časovom slote môžem si vybrať TSO, DSO, BRP. Toto musí byť zoštíhlené v rámci produktov, aby sa dala poskytovať flexibilita, kde je najpotrebnejšia. Ďakujeme vám za váš prejav. Veľmi zaujímavý. v rámci e, asociácie, ktorú e, zastupujete. Zde sa, že hlavne väčšie spoločnosti Ďalším e, rečníkom je pán Vesky Maki, ktorý bol predsedom Rady e, Estonskej e, systému distribúcie plynu nezávisle TSO v roku 2009. Predtým bol pán Vesky Meky členom estonského parlamentu po dve obdobia takisto ministrom financií v Estonsku. Dnes zastupujete i estonské predsedníctvo. Teší nás, že tu ste. Ďakujeme. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, dámy a pani. E, otváranie tohto trhu v Európe je veľkým úspechom a zo pár postrehov z mojej strany tomuto úspechu. Teší ma, že to nie je len e, náhoda. Najlepší spôsob, ako e, tu pokročiť, je dobre fungujúci e, energetický trh. Estónsko liberalizovalo trh už v roku 2010. V roku 2013 sa trh s elektrickou energiou otvoril. A chcem zdôrazniť, že bez výnime alebo ochra- e, chránených skupín spotrebiteľov všetci spotrebitelia si nakupujú na voľnom trhu za trhovú cenu, bez výnimiek. Prínosom som takéhoto liberalizového trhu bol hub, ktorý sme vytvorili e, v rámci našeho poskytovateľa energie, kde je možné jednoduchý zmena dodávateľa. Tu vidíte, že ten, tá miera zmeny do, dodávateľov je až 38 Je tu veľká konkurencia a znižujúce sa marže, ktoré momentálne sú na 0,18 centu na kilowatt. Spotrebitelia môžu e, kupovať na základe e, skutočných hodinových cien Tieto eh, hodinové kontrakty už sú na 30 je tu množstvo argumentov, že regulované ceny sú lepšie než liberalizované ceno, trhové ceny, ale príklad je ukazujú, že liberalizované trhy sú na prínos spotrebiteľom. Digitalizácia spoločne s plnou liberalizáciou prínosy vedú priamo k spotrebiteľom. Tieto kroky paralelne s plnohodnotnými, s inteligentnými meračmi je, je, vedú k najinteligentnejšiemu systému v Európe. E, tieto dátové huby v niektorých krajín sú dobre, nestačí to na to, aby spotrebitelia sa stali aktívnymi hráčmi na energetickom trhu Elric urobil ďalší krok, že sa vytvorila špeciálna platforma STFI, kde sa e, v, v reálnom čase spájajú produkty e, a údaje v oblasti elektrickej energie, plynu, takisto údaje o predpovedi počasia i ďalšie informácie. <clears throat> Pokiaľ ide o cyber security. Naše platformy sú vysoko bezpečné, používajú sa pre všetky estonské služby, napríklad daňové priznania a parlamentné voľby. Dámy a páni, pri ďalšom rozvoji e, digitalizácia a tak ďalej potrebujeme väčšie ambície, pokiaľ ide o balíček čistej energie. Zdôrazniť by som chcel to, že manažovanie dát musí byť real-time. To umožní spravovanie produkčných e, zariadení. Kontrola v, vo vašom dome môže umožniť kontrolu, výmenu zdrojov energii na základe centrálneho energetického dátového hubu. Nepotrebujeme jeden dátový hub pre celú EÚ, ale musíme zabezpečiť, že jednotlivé centra v rôznych členských krajinách budú komunikovať. To nás vedie k ďalšej téme, parlament, a ja som ho k tomu vyzýval, by mal zvažovať unbundling a neutralitu distribučných sietí. V e- Estónsku sa to týka takisto plynu, ako aj elektrickej energie, e, pokiaľ ide o inteligentné energetické trhy. Budúcnosť týchto systémov viac energií a menej dát a tu je dôležité oddeliť prevádzkovateľov distribučných sietí a dodávateľov energií smerom k plnohodnotnému unbundlingu. Ďalšia integrácia to si vyžaduje dobrú výmenu, cezhraničnú výmenu údajov. Národné centra sú dôležité, ale regionálne cezhraničné výmeny údajov by mali byť zabezpečené pre maloobchod, nielen pre integráciu veľkoobchodných sietí. Tretí bod, mali by sme prejsť od rôznych energetických zdrojov k jednotným energetickým trhom. E, arbitráže napríklad e, pre ceny elektrických a plynových dodávok, aby to bola skutočná sloboda. Jednotné cezhraničné energetické trhy, elektrická energia e, a plyn, plyn v jednotlivých rozvodoch by si konkurovali integrované energetické eh, zdroje, arbitráže, eh, eh, v reálnom čase to by dávalo spotrebiteľom možnosť byť rovnocennými partnermi na energetických trhoch. Ďakujem. Ďakujeme za váš prejav a vaše poznámky. My ako ITRE sa cítime zodpovednými nielen za energetickú, ale i za digitálnu úniu. Kde vy ste sa pohybovali kde si eh, medzi tým. Ďalším tretím ročníkom v prvom paneli je pán, pán doktor Neunhoff, Kanster Neunhoff, zodpovedný za energetiku a klimatické otázky na Berlínskej technickej univerzity a Nemeckom eh, inštitúte pre eh, ekonomické štúdie. Eh, autor mnohých vedeckých článkov a štyroch kníh. Power Marketing Design obchodovanie s emisiami a medzinárodná klimatická politika. To sú tie oblasti a takisto ste veľmi aktívni vo výskume a v poradenských činnostiach pre komisiu a niektoré členské krajiny. Takže máte široký záber. Tešíme sa na váš prejav. Ďakujem za pozvanie a príležitosť pohovoriť. Ukážem jeden obrázok a z toho sa odrazím pre ďalšie texty. Keď hovoríme o spotrebiteľoch energetiky, hovoríme o e, elektrickej energii. Tu vidíme nemecký príklad, ale domácnosti do veľkej miery, ako ste povedali, spotrebovávajú v Nemecku aj plyn a e, olej na vykurovanie budov. Vidíme tu e, veľký posun aj pre obchody, takisto paníctvo, e, e, oceliárne, cementárne, tam sa používa viac uhlia a potom doprava, kde je veľmi veľa ropy. Predošlý blok hovoril o energetickej účinnosti. Ak chceme dosiahnuť úspory voči výkyvom globálnym musíme prostriedy e, posunúť e, smerom k energetickej účinnosti. Kedykoľvek už používame, aby to bolo účinné. Ale nad rámec toho budeme tu vidieť čoraz viac energetike, ktoré zabezpeč, energie, ktorú za, zabezpečuje ropa a, a e, uhlie, bude prúdiť z elektrické energie aktéry, ktorí spotrebovajú elektrickú energiu, nebudú len čistými spotrebiteľmi, ale budú aktívnymi členmi toho systému. E, časť dopytu sa bude dať pokrývať z budov. Ak budeme využívať viac e, e, elektrické energie na základe z, z, z veternej a solárnej energie, budeme môcť obmedziť tieto energie. Všetky všetky zúčastnené strany budú môcť participovať na flexibilite a budú môcť mať uh, prínos toho systému. Preto sa mi páči ten, ten anglický termín prosumers namiesto consumers, spotrebitelia. Je to určitý uh, príklad ako by spolnohospodárstva, kde je žatva a kde ukladáte si svoje produkty, ktoré zožnete. Takisto tu v oblasti elektrickej energie je to podobná metafora, musíme zmeniť zmýšľanie, ako pozeráme na energiu. Často sa už nepozeráme teraz na domácnosti, ktoré si len pokrývajú svoj dopyt, ale tiež môžu pomáhať e, s e, dopytu alebo plniť dopyt priemyselných e, záujemcov Optimalizácia teda nepreka, neprebieha na základe e, potrieb domácnosti, ale z pohľadu na celý systém a energetické, lokálne energetické komunity, naša veľká príležitosť zapojiť spotrebiteľov, kľúčový cieľ, kde ešte pokrivkáme, je zapájanie spotrebiteľov do väčších systémov. To je dôležitá časť tejto vízie, takže chcem vyvodiť implikácie pre dve oblasti. Najprv konkurencia na málo obchodnom trhu. Hovorili ste o Estonsku, že tam je veľký úspech takejto vnútornej e, konkurencie. Keď sa pozrieme na správy k maloobchodnej oblasti, nevidíme taký e, extrémny úspech. Najväčšie e, úspechy majú krajiny, kde sú neregulované maloobchodné ceny a to je tá zastrašujúca časť, pretože keď regulátor toto uplatňuje, tak naj, na naj, najvyššia takáto regulácia, na druhá najväčšia je v Nemecku. A keď sme sa pozreli v Spojenom kráľovstve na to, čo sa deje, tam sú tie viktorianské siete, tam je segmentácia, sú tam aj veľmi takí sofistikovaní spotrebitelia, ktorí majú taký Eh, takú hospodárskú súťaž, pokiaľ ide o využívanie, ale napríklad eh, v Spojenom kráľovstve veľmi veľa z týchto spotrebiteľov nezmenili dodávateľi, čiže je tu veľké veľká časť eh, spotrebiteľov, ktorí dlhodobo nemenili dodávateľa, eh, preto majú vysoké ceny a preto ten systém funguje tak, ako funguje. A preto by sme sa mali zamerať na to, ako to môže fungovať. V mm, Spojenom kráľovstve je to 2 miliardy navyše, ktoré boli fakturované týmto spotrebiteľom, čiže tá predbežná platba to sú tie 4 milióny zhruba, zhruba, ktoré by mohli profitovať z lepších cien. V európskom kontexte to znamená, že by sme nemali trvať na, tom, na tých stropoch pre ceny pre všetkých spotrebiteľov. No a druhá časť kontrakty, máme tu krátkodobé kontrakty, ale e, spotrebitelia majú pre, pre spotrebiteľov je to dobre, keď majú aspoň mm, dvoj, trojročné kontrakty. To je také stabilizované. No a potom aj celkovo tie aktíva, čiže tieto dlhodobé kontrakty pre mm, malý obchod môžu byť možné a nemali by sme ich brzniť a pokiaľ ide o tie e, poplatky za ukončenie e, služieb, takže keď tam sa stane, že tie ceny budú také veľmi nízke, potom tieto kontrakty nebudete môcť zmeniť. No a potom tiež to oceňovanie. Oceňovanie to je veľmi dôležité a dôležité je, že toto dynamické oceňovanie je možné aj na malom obchode ale aj pokiaľ ide aj o štandardizované prostredie, tak ako v Španielsku napríklad. A keď sa pozrieme na flexibilitu spotrebiteľov, myslím si, že tu si to vyžaduje, aby sa do toho zaangažovali silnejšie tretie strany, aby sa trošku rozvoľnil tento systém, aby sme boli nápomocní spotrebiteľom, aby sme toto umožnili e, spotrebiteľom. A tento malopredaj, toto to, to tieto, to nie je také isté, že práve tieto, no, títo malopredajcovia sú tým najlepším článkom, ktorý rozvoľnia tento systém. Takže ako už tu bolo poukázané na to, pokiaľ ide o prístup, bez toho, že je potrebné mať povolenie alebo súhlas tohto dodávateľa tejto spoločnosti, Myslím si, že toto je veľmi dôležitá vec, teda e, tento, táto prístupová flexibilita a tak ako aj predajná flexibilita. Takže momentálne komisia sa zaoberá týmito trhmi, podporuje ich flexibilitu, ale musíme sa pozrieť aj na to, aby mali títo mandát, aby tieto produkty, ktoré sú ponúkané na trhu, boli vhodným predmetom flexibility aj pre tých malých producentov, pretože momentálne, pokiaľ ide o tie regulácie cien energie, nie je to až tak dobre možné. Takže aby som to uzatvoril, myslím si, že sa musíme presunúť od systému, ktorý je orientovaní skôr na e, podporu. Musíme sa presunúť k tým aktívnym presumerom, teda tým produkujúcim spotrebiteľom, ale musíme e, ten dôraz posunúť aj naozaj na hospodárskú súťaž, lebo len hospodárska súťaž nám umožní flexibilitu a teda musíme sa pozrieť na to, aby spotrebitelia toto mohli lepšie využívať teda energetická účinnosť a tento systém musí byť podporený. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne za tieto prezentácie, za všetky vaše pripomienky. A teraz by som sa chcel obrátiť na našich kolegov, najmä za politické skupiny, prosím. Nevyjadrujte sa dlhšie ako dve minúty, pretože nemáme príliš veľa času a chceme umožniť aj hosťom, aby mohli odpovedať na tieto otázky. Takže musíme sa pozrieť aj na to, aby sme sa venovali týmto otázkom. Teraz predstaviteľ skupiny EPP a tiež spravodajca, ktorý má na starosti štruktúru trhu s energiou, pán kolega Krištof. Mm, Krištof Karniš. Ďakujem veľmi pekne panelistom za to, že nám umožnili porozumenie, aj pokiaľ ide o tú hospodárskú súťaž. Hospodárska súťaž je vždy dôležitá na trhu, pretože znižuje ceny a myslím si, že toto by malo byť jeden z hlavných cieľov tohto balíka. Ja mám len niekoľko otázok na doplnenie Pani Frauke Tis, ja celkom eh, chápem, čo ste povedali, ale či by ste mohli hovoriť aj o, eh, pohovoriť trošku o tom prístupe. Ja chápem, o čom ide, ale mohli by ste to troška eh, objasniť ešte viac. A potom druhá otázka, pán Neuhoff. Mne sa zdalo, ako keby ste hovorili, že práve preto, že na mnohých troch týchto, e, títo spotrebitelia nie sú veľmi sofistikovaní. Možno, že by bolo lepšie, keby sme nemali neregulované ceny. To vidíme napríklad v Nemecku, vidíme to aj v Spojenom kráľovstve a potom v končnom dôsledku máte vyššie ceny. Ale je to určitá logika, keď keď nebudeme tlačiť na neregulované ceny, to znamená, že to sú pre mňa to nie je nejaký argument na to, aby sme nemali neregulované ceny, ale to je na to, aby, argument na to, aby to spotrebitelia využívali, aby tvorili tú tú, tú, ten dopyt. A pán Vesky Magy povedal, že estonský trh je taký, že tieto inteligentné merače už sú namontované, že to spotrebitelia majú. Takže Keby ste tiež vedeli toto dopodrobná alebo podrobnejšie vyjasniť, či som to správne pochopila alebo nie. Ďakujem veľmi pekne za tieto pripomienky a otázky. SND, pán Dandvika, koordinátor. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. Ja by som chcel len ešte raz počiarknúť, aký dôležitý je tento nový prístup, keď e, to, čo navrhuje prednášajúci, teda aby sme nemali e, spotrebiteľa, ale prozumenta, teda aktívny, aktívny spotrebiteľ. A to, k tomu by som mal doplňujúcu otázku. Keď máme teda nového takéhoto proaktívneho spotrebiteľa a toho chceme podporovať, tak potom by sme potrebovali aj nové siete. Potrebovali by sme reštrukturalizované siete. E, robili ste v Nemecku k tomu štúdiu, koľko by to stálo, tieto nové siete pre týchto proaktívnych spotrebiteľov, čo by to stálo? Čo by to stálo, aby sme pre E, organizovali tieto siete. Aké náklady by to boli a aké vysoké by boli? Áno, ďakujem veľmi pekne, pán kolega. EKR. Ehm, e pán Evžen Tošinovský. Ďakujem, pane predsedo. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne aj za zaujímavý názor na zmenu na, na najzložitejší systém v Európe, ktorý vznikol viac ako 100 rokov, ak sa nemýlim. Táto stará dáma, elektrická sústava Európy sa mení a my zvyšujeme požiadavky na ňu. Myslím si, že je to v poriadku a myslím si, že nové systémy to do budúcnosti umožňujú, ale táto stará dáma je ešte stále postavená na údržbe kapacitných možností, ktoré ponúka a po mnohých diskusiách, ktoré som ja viedol e, so spravodajcom v časti energetiky a s organizátormi prenosovej sústavy, viem, že táto sústava je neustále dramaticky zaťažovaná veľkými výkyvmi, pretože sa vzmenili vstupy do prenosovej sústavy. A moja otázka teda je, tento problém ja chápem tak, že veľmi často eh, je rozdiel medzi požiadavkou na spotrebu z hľadiska dostupnosti daných systémov a nie vždy platí, že príde k zniženiu ceny, pretože tá požiadavka na prístup k energii sa počas dňa, keby som to zjednodušil, eh, je veľmi eh, rozdielna. Teda nemáte obavu, z toho, ako udržať túto starú dámu, jej fyzikálne charakteristiky, jej schopnosť zvládať tieto nárazy. To sú naozaj nárazy, obrovské nárazy, ktoré táto sieť musí zvládať a nemáte obavu, že po prvotnom krásnom znížení ceny môže prísť k opačnému javu. Tak sa to stalo aj v Anglicku. A moja druhá otázka je, či v tomto systéme ktorý je takto definovaný, práve nechýba jeden prvok z oblasti dát si to viem predstaviť. Som informatik, je to krásna práca, ale jedna vec chýba a to je dostatočná kapacita úložných e, priestorov a či si to nebude vyžadovať novú technológiu, inú ako sú batérie ktoré by mali prekrývať tie píky, ktoré momentálne máme. Ďakujem veľmi pekne, Evžen, ďakujem. Pani Kaja Kalas za Alde. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem veľmi pekne za veľmi zaujímavé prezentácie. A možno, že je to otázka pre všetkých. Kladla som si otázku a to vyplynulo z vašich prejavov, eh, keď posilníme spotrebiteľa, tá, to posilnenie závisí od informácií, ktoré majú. A keď nemajú informácie, tak nemôžu robiť správne rozhodnutia. Takže naozaj je to trvalo udržateľné s týmito inteligentnými manažmi, a keď majú tieto, e, tieto na výber. A e, potom tiež myslím si, že tí poslední dvaja rečníci sa um, vyjadrovali kontroverzne. Tam bol taký konflikt medzi týmito prejavmi, aj keď trh bude liberalizovaný, ale keď spotrebiteľ nebude mať dostatok informácií, tak nebude meniť dodávateľa. Napríklad toto bolo aj v um, Estónsku a, a nebude to teda tak, ako to bolo v Estónsku. A potom, pokiaľ ide o ten data hub, moja otázka je, či tento data hub poukazuje na to, čo všetko je možné urobiť a aké zdroje energie sa využívajú na produkciu elektriny. A pán Veskimagi povedal, že e, cezhraničná výmena údajov je záležitosť, na, o ktorú by sme sa mali snažiť. A moja otázka je, ako sme ešte vzdialení od tejto medzinárodnej výmeny údajov. Keby ste mi toto vedeli zodpovedať, to by ma naozaj veľmi potešilo. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Kaja. A teraz za zelených pán kolega Turmes. Ďakujem veľmi pekne, Jerži. Áno, teda ja to vnímam tak, že účasť na toho individuálneho odberateľa sa bude robiť ehm, na základe agregovaných údajov, čiže tá agregácia bude veľmi dôležitá. A my sme mali aj seminár všetkých týchto tieňových spravodajcov, a eh, ich prozba bola v tom zmysle, aby sme týchto agregátorov trestali, penalizovali, pretože oni nejako preťažujú systém. Áno, títo, a títo agregátory sú pri E, príležitosťou agregovať e, jednotlivcov a môžu, mať, môžu byť aj prospečné. Čiže možno, že by ste to mohli konkrétnejšie vyjadriť. Je tam niekoľko záležitostí. Nemali by sme penalizovať týmto agregátorom, agregátorom, alebo by sme mali ich podporovať. No a potom ďalšie smerovanie. Pán um, Vesky Mági, mne sa vaša prezentácia veľmi páčila, ale uh, Jedna vec tam bola veľmi revolučná, neviem, či ste si to kolegovia všimli, vy ste povedali, že e, tieto distribučné systémy musia byť neutrálne. To znamená, že musia byť absolútne oddelení, unbundlovaní ale 75 eh, týchto sietí, týchto starých distribučných sietí sú v rukách desiatich spoločností. Určite nie viac a naozaj mám trošku taký čudný pocit, či by sme nemali mať prísnejšie tieto pravidlá na oddelenie a mm, aby sme tieto oligopoly a monopoly trošku rozbili. Možno, že by ste mohli, pán Veský Mági, toto viacej um, vysvetliť, prečo potrebujeme tento unbundling, toto oddelenie, pokiaľ ide o distribučné systémy. Ďakujem. Vážený kolego a zaguje ako ďalší rečník. Pán Kohličak, podpredseda. Jo. Veľcí spotřebitelé. Ďakujem, pán predseda. Takže gratulujem kolegyni. Je optimizmu. Veľkí spotrebitelia sú vždy regulovaní. Ak je to niekde ináč, tak je to chyba. Ja som zo sklárne, tak som robil v sklárni a vždy sme boli regulovaní. Pokiaľ to tak nebude, sieť sa rozpadne a všetky tieto rečnícke cvičenia, ktoré ste predviedli, budú na nič. Po druhé, Estonsko je krásne, že je tam liberalizovaný trh, ale celé Estonsko je svojou spotrebou menšie než Praha alebo polovica Bruselu. Celé baltské krajiny sú menšie než Slovensko alebo Česká republika, takže v malom, čo môžem urobiť a ako tak stíham vykrýva nedostatky, tak vo veľkom sa to prijavuje ako absolútna katastrofa. Hovoríte o retailovej flexibilite, ale nepočul som nič o produkčnej flexibilite a to je e, veľmi dôležité. Musí mať vždy e, vybalancované zdroje a k tomu spotrebu. Takže to je veľmi dôležité, keď mám flexibilné meranie. Po štvrté, koncepcia rezervy. Čo tomu hovoríte v Nemecku? Predsa základom energetickej politiky je koncepcia veľkej rezervy a ten zvyšok, tých 20 možno tam sa bude nejako obchodovať. Po piaté, zavedenie veľkých cien za pripojenie a za veľkosť vstupného ističa to, plat, to bráni flexibilite. A je tendencia takáto dnes vo všetkých členských krajinách EÚ. V Českej republike sme sa tomu zatiaľ vyhli. Po šieste, Nemecko dnes obtiažne drží frekvenciu a napätie pokiaľ by nebolo prepojenie s Českým republikou a s Francúzskom, tak nemecký energetický komplex sa úplne rozpadne. A po siedme, zodpovednosť za zaistenie energie má štát. Kde je zodpovednosť v agregáte? A taktiež chcem ešte opýtať, ako zelený kolega, prečo tam musí byť unbundling, keď je to nelogické? Ďakujeme, milý kolega. Teraz prejdeme k jednominútovým prejavom. Prepašte, milí kolegovia, mám tu dlhý zoznam vyjadrení, takže jednominútové otázky alebo prejavy. Kolega Benson. Ďakujem, kolega. Je to otázka pre pani Tis, našu prvú rečníčku. Hovorili sme o tom, že treba posilniť postavenie e, spotrebiteľov. Toto je pekný pekný výraz. No tam vidíme, že máme dynamické ceny, no ale pokiaľ potrebujeme, aby spotrebitelia z toho profitovali, alebo pokiaľ to chceme, tak je treba dosiahnuť. Ja viem, že toto spada do e, rúk vnútroštátnych vlád. Väčšinou nechápu spotrebitelia v súvislosti z, tak to sú faktúry, nezrozumiteľné faktúry za energiu, kde sú zmiešané veci, rôzne poplatky, odvody, dane. Takže máte nejaký nápad, ako toto minimalizovať? Ďakujem, pani Werner. Ďakujem, pán predseda. Pán Laja, vy ste hovorili o tom, že spotrebitelia príliš málo menia poskytovateľov e, energie, energie, tak vo Veľkej Británii sa to stanovelo. Niektorí majú nízke tarify a niektorí nie. Takže nejaké dynamické zmluvy boli v členských štátoch skúmané, alebo Máte už nejaké skúsenosti? No a čo týka prozumenta, tak to sú tí e, spotrebiteľ, ktorí zároveň aj e, teda prispieva alebo vytvárajú energiu, podielajú sa na tej sieť, podielajú sa na sieti, takže koľko by to napríklad potom tam stálo, aké sú tam náklady. Ďalej otázka ohľadom agregátorov, to je pre mňa relatívne nové, ale vidím tam aj nejakú veľkú šancu, ktorú môžeme využiť. A otázka, ktorá to pre mňa vystáva, sú tu agregátory, ako napríklad nejaké e, mestské zariadenia, také, aké sú tu rozdiely medzi týmito a inými, aká je tam šanca na flexibilitu sieti. Ďakujem, pani Delka Stýďovera. Ďakujem. No, hovorili ste o rôznych, ako inokedy, o koncepcii ako napríklad e, flexibilita, spotrebitelia a tak ďalej. A teraz tu hovoríme o jednotnom energetickom trhu v tomto zmysle. Aby toto všetko bolo možné, potrebujeme také diálnice, ktoré budú spájať jednotlivé e, trhy. Pokiaľ takéto diálnice nebudeme mať, tak tu budú stále hranice. No a sú tu krajiny, ako napríklad krajiny Iberského polostrova, kde je problém s prepojením a to sú veľké problémy, takže nestačí len ciele v rámci 2020, ktoré nebude môcť dosiahnuť, možno aj preto, že národné trhy, ktoré musia byť zrovne prepojené, sa veľmi odlišujú a čo sa týka záujmov v súvislosti s nákladmi a prínosom v závislosti od zdrojov, napríklad už medzi Španielskom a Francúzskom, tam sú veľké rozdiely. Takže mňa by zaujímalo, ako vidíte toto, pretože tu je zásadný problém, pretože sú tu, sú tu rôzne národné trhy a rôzne záujmy. Ďakujem, pani Van Bremt. Ďakujem. Ja mám len jednu všeobecnú otázku. Vytraja. Ale hlavne pani Tis a pán Neuhav Hovorili ste o proz, e, prozumentoch, o budúcich trhoch. My toto podporujeme. No ale ja sa bávam, že to možno rozdeliť domácnosti na tých, ktorí môžu mať prístup k vlastnej e, obnoviteľnej energii, ak je výrobe, pretože toto môžeme tam porovnať s potrebou napríklad investícií do batérií, dá sa to skombinovať aj s tým, že v podstate možno nepotrebujete prístup k sieti. No a to je tá ambiciozná časť ale možno 20, 30, 40, 50 v závislosti od rôznych členských štátov našich domácnosti nebude mať ten kapitál, ktorý by financovali a títo budú vynechaní a budú závislí od nákladnejších sietí a vyšších cien. Takže moja otázka, ako toto vyriešiť? Ako zmeniť návrh trhu, tak aby všetci mali rovnaký prístup, aby sme podporili revolúciu v oblasti obnoviteľných e, energií, ktorá prebieha, ale tak, aby k nej mali prístup všetci. Ako zmeniť navrhnutie trhu? Ďakujem pán Škrlec. Ďakujem. Pán predseda, mám pár krátkých otázok. Čo sa týka digitalizácie energetického sektora, to je tá najdôležitejšia časť, v tom súhlasím, ale minulý týždeň sme diskutovali v Štrasburgu o európskych štandardoch. Myslím si, že naďalej tu máme problém o podpory štandardov a interoperability. Nie na úrovni, domácej úrovni, ale aj systémovej úrovni. A tam sa nám stále neumožňuje nejaký širší prístup k inteligentným sieťam. Ďalej, čo sa týka posilnenia postavenia spotrebiteľov, v členských štátoch máme e, rôzne teda fáze zavádzania čo týka úrovne spotrebiteľa, tak často tam máme e, mechanické, energetické e, kroky, kde máme inteligentné merače, ktoré môžu umožňovať spotrebiteľom byť aktívny na trhu. Ďakujem. Ešte by som sám dodal. Trochu som sa bál, že v tých prvých dvoch prejavoch to slovo prosumers, pro, spotrebiteľ je prozumenti, skoro nebolo využité. A v tom poslednom prejave, našťastie, ten záver číslo 1, bol taký, že by sme sa presunuli k tým prozumentom, takže tým som bol už spokojný. Ale chcem sa opýtať vo všeobecnosti. Hlavne vy, ktorá tu zastupujete E, koalíciu pre e, dopyt po e, inteligentnej energii. Je tu nejaká hospodárska súťaž medzi veľkými energetickými spoločnosťami a prozumentami. Čo sa týka tejto fázy našej prozumentskej revolúcie, pretože samozrejme v prvej fáze prozumente nikoho nezaujímajú, tí sú úplne jedno, a potom v druhej fáze možno by mohli byť dôležití, a v tretie tam je mohlo dojsť k súťaži a možno veľký energetický e, producenti by mohli bojovať proti týmto prozumentom. Lebo možno aj vy by ste sa k tomu mohli ostatní k tomu vyjadriť, lebo to je dôležitá vec. To pre nás vedieť. Okay. A large number of questions. Takže mnohé otázky. Pokúsim sa hovoriť rýchlo, možno niektoré združím. Takže poprvé, tá otázka, alebo tie otázky v súvislosti s agreg- prístupom e, k agregátorom a tretími stranami v tejto oblasti. Pani Werner, áno, môže mať rôzne typy agregátorov. Môžeme tam mať rôzny typ prístupu na trh. No a čo vidíme v Európe aj vo svete, je, že je, potrebujeme dynamický trh, pretože čo týka tých zavedených retailerov, tak tí majú iné veci, ktoré ich zaujímajú. No a pokiaľ umožíte súťaž, tak sa bude samozrejme dynamický trh rozvíjať. Takže potrebujeme samozrejme konkurencieschopné retailové trhy. Čo sa týka toho rámca, toho prínosu, prínos tam, to sú tie čísla, o ktorých som hovorila, 25 miliard eur za rok ušetrených tým, že budeme reagovať na dopyt, tým, že sa budú dobre distribuovať energetické zdroje. No a taktiež toto dosadne z veľkej časti prostredstvom tým, že umožníme agregátorom byť súčasťou procesu, tým, že umožníme flexibilitu spotrebiteľom. Takže otázka je, čo tým presne myslíme. Agregátori, aby mali vstup na trh bez toho, že by museli rokovať so zavedenými stranami, pretože oni v podstate sú e, konkurentami. A možno by sa im to nepodarilo. Takže potrebujeme štandardný prístup, aby takéto nové Eh, subjekty mohli mať vstup na trh bez toho, že by museli rokovať so svojimi konkurentami. Možno mať nejaký jednotlivý post, jednoduchý postup, tak ako sa to robí napríklad v Británii. Pán Karinš, vy ste vo svojej správe tiež hovorili o tom, že je eh, treba, aby to bolo primerané. Pokiaľ to budeme, hovoríme ale o veľkých objemoch, potrebujeme potom aj určitý rámec, potrebujeme tam korekciu perimetra, vyváženosť pre spotrebiteľa, pardon, pre dodávateľa, ktorého sa to potom dotkne a on potrebuje aj kompenzáciu pre, to, tú, pre tú energiu, ktorú vyrobil, ale nemôže ju predať. No tá kompenzácia môže pochádzať z rôznych strán, napríklad to môže byť zovzájomnené medzi jednotlivými retailerami, alebo to môže prichádzať od agregátora alebo od spotrebiteľa. Bude to mať samozrejme pre e, tento pre absorpciu e, odlišné dôsledky, ale e, je treba, aby nedochádzalo k rokovania medzi e, nevyrovnanými subjektami, z ktorých jeden z nich už je na trhu dlho a má tam určitú moc a druhý sa tam ešte len snaží vstúpiť. Ďalej, čo týka otázky KE Kalas, či sú informácie možné bez, bez inteligentných meračov? Nie a taktiež e, do určitej miery flexibilita. Takže čo sa týka e, reálne načasovaného oceňovania, tak tam samozrejme to si to súvisí. Takže podmienkou, je to podmienkou pre mnohé služby, pokiaľ nie pre všetky. No a ďalej. Čo týka otázky pani van Bremt, či delíme domácnosti na tých, ktorí budú mať prístup a tí, ktorí nebudú mať prístup. No už vo všeobecnosti, keď ide o flexibilitu, pokiaľ spotrebiteľ je, toto chce a e, poskytne takúto flexibilitu, tak zníži náklady pre celý systém pre všetkých. Takže tá súťaž je skôr medzi aktívnymi spotrebiteľmi a generátormi. A tu sa dostávam k vašej otázke, pán predseda. Takže súťaž medzi prozumentami, ktorí prinášajú flexibilitu do systému a valorizujú to. Napríklad oni súťažia, čo sa týka e, energetických trhov tým, že tam dochádza ku, e, k vyrábaniu, ku generácii. Takže takto vidím túto súťaž. Máme tu súťaž možno medzi prozumentami a starými hráčmi, a čo sa týka generácie energie, tak tam áno, sú tam rôzni tam producenti do rôznej miery flexibilní, takže tam bude súťaž. No a čím viac, tým lepšie. No čo sa týka retailerov, tak tam to závisí, pretože niektorí z nich e, príjmu tie nové modely a budú e, stanú sa z energetických dodávateľov poskytovateľmi energetických služieb. No a vidíme, že už existujú rôzne prístupy a rôzne modely na trhu. Môže by výrobcovia mohli byť aj monopolistami. Áno, to áno. A samozrejme veľa závisí aj od príslušnej regulácie, ako je definovaná. Tu sa dostávam k otázke ohľadom monopolu, ale aj k otázke ohľadom toho, či e, prozumenti sa má prínos alebo nie. Áno, ale samozrejme, je treba to domyslieť do detajlov. Tam je ten problém. Aj dnes sa veľa diskutuje o prozumentoch. Hovorí sa, využívajú sieť, mm, platia za uh, eh, kilowatt hodinu, ale tu sa využívajú len niekedy, keď je to potrebné. Takže poz- presúďme sa eh, k mm, otázke eh, v závislosti od e, siete. My chceme minimalizovať E, energiu pre prozumentov alebo veľkosť ich pripojenia a v podstate sa posúvajú od priamej účasti v tomto systéme. Ale my chceme, aby spotrebitelia dostali stimulus a priamu informáciu, aktuálnu informáciu, aby mohli prispieť, čo týka flexibility do systému, tak aby z toho mali prínos všetci. Takže je treba to domýšľať do detajlov, a niekedy také odpovede, ktoré vyzerajú jednoduché, ako dobre, dajme im poplatok v závislosti od kapacity, tak každý bude platiť svoj spravodlivý podiel, tak toto povedie k kontraproduktívnym e, výsledkom. Takže musíme sa opýtať, čo, o čo nám vlastne ide. Chceme, aby e, spotrebiteľ boli aktívnou súčasťou systému a chceme sa to odmeniť, alebo chceme ťa vytlačiť aby si povedali, dobre, už ma to nebaví, nechcete ma, nechcete moju flexibilitu a robte si to sami. Takže je treba vysielať správne signály, využívať nové modely, pretože ináč budeme mať systém, ktorý bude menej hospodársky zaujímavý a určite aj menej férový v celej Európe. Ďakujem. Pán Vesky Ďakujem. Ja som si rozdiel otázky do štyroch skupín. Prvá otázka, prvá skupina, to sa týka navrhnutia toho, toho energetického systému. Áno, myslím, že to prebieha tak, že najprv sa tá energia vyrobí, potom sa spracuje, potom sa prenesie a dostane sa k spotrebiteľovi. To je koniec. A teraz hovoríme o spotrebiteľoch, ktorí si generujú energiu a sú v podstate súčasťou trhu Nehovoríme o tom, že by sme mali znižiť mieru vygenerovanej energie, ale chcem urobiť, povedať, že môžeme do toho započítať aj otázku spotreby, preto treba reagovať na dopyt, o čom tu hovoríme. Takže navrútie energetické, alebo trhu s energiou je teraz v kľúčovom momente tej zmeny a my si musíme rozmyslieť, či chceme teda vytvoriť nový typ trhu a tento systém výroby energie by mal byť toho súčasťou. No a tým sa dostávam k otázke, čo toto všetko vlastne znamená pre napríklad energetické siete. Momentálne v Estonsku máme pilotný projekt, v súvislosti s reakciou na dopyt. A myslíme si, že pokiaľ tá produkcia bude rovnomerne distribuovaná, tak môžeme mať trochu dietnejšiu celú tú sieť a nie je tam nejaké masívne siete. Čo týka z pohľadu investora, my si myslíme, že, že môže mať nový trhový model. Samozrejme je tu aj otázka digitalizácie, že toto všetko môže mať prínos pre spotrebiteľov, znížiť investície a znižiť tarify za eh, prenos a distribúciu. Druhá skupina otázok v súvislosti s manažmentom údajov je dôležité si predstaviť, ako mať teda dobrý model v tejto oblasti. Samozrejme, potrebujeme najprv údaje, potrebujeme inteligentné merače, ktoré budú zbierať údaje, to sú také datové uzly. Momentálne máme takéto uzly. No a druhá vec, ktorú musíme dosiahnuť, a do toho musí balíček pre čistú energiu podporiť, je, že okrem nich musíme vytvoriť platformy pre výmenu, kde budú zaintegrované rôzne zdroje údajov dohromady. No a možno teda tam, kde prichádza hodnota pre spotrebiteľa, uplatňovanie všetkých týchto úrovní, takže datové úzly, e, výmenné platformy, aplikácia, Myslím si, že tu potrebujeme príslušnú štandardizáciu. No a čo týka týchto úzlov, tak tam tie môžu byť zhrnuté pod jednou výmenou platformou. No a čo sa týka posledného postavenia spotrebitelia, pokiaľ viem, koľko, akú mám spotrebu plynu alebo elektriny, tak tam sa môžem jednoducho zalogovať na svoj účet, pozriem sa, vidím, koľko som spotreboval, z akých zdrojov tá energie pochádza a koľko ma stojí. Myslím si, že táto transparentnosť je najdôležitejšia vec. No a potom si môžeme porovnávať, porovnám sa so susedom, či možno sused má podobný dom ako ja a ja mám dvojnásobnú spotrebu, tak sa môžem rozhodnúť, že niečo zmením, lebo niečo je možno zle. Môžem potom e, zmeniť svoje spotrebiteľské chovanie. Tretia skupina otázok. To boli veľmi explicitné otázky ohľadom neutrality operátorov distribučných systémov. Ako som povedal, v budúcnosti tento systém bude sústreďovaný viac než na energiu, skôr na údaje. Aj v súvislosti teraz s distribútormi e, prenosových, pardon, distribučných systémov. Ja som z Estonska. V súčasnosti tam zavádzam inteligentné merače, A momentálne teraz sa zavádza povinnosť takýto merečov aj na plyn. A taktiež teraz sú tam príslušné siete. No a momentálne najväčší operátor je vlastnený teda určitým účastníkom trhu, no a iní účastníci trhu hovoria nie, my to nechceme, pokiaľ budeme využívať takéto inteligentné elektrické merače, tak to nie, no ale možno, pokiaľ tam do dispozície aj údaje ohľadom plynu, tak táto spoločnosť potom bude mať takú konkurenčnú výhodu v porovnaní s ostatnými. A keď hovoríme o účinnom trhu, tak toto je niečo, čo by sme mali zvážiť, pretože na trhu je vždy potrebná dôvera. A ďalšia vec, Bohužiaľ, ako som povedal, v Estonsku pracujeme na otázke toho, že je tam konkurencia medzi e, poskytovateľmi. Máme tam taktiež diaľkové merače, ktoré sú nainštalované na plyn. Snažíme sa ich integrovať. No a aspoň tam sa teda dozviem, vidím, mám takúto spotrebu plynu a elektrické energie. Poznám teda cenu za e, kWh a pokiaľ alebo je, je možné teda prepnúť, zmeniť to tam. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Ďalší rečník, nech sa páči. E, súťaž na maloobchodnom trhu, ja to interpretujem tak, že na začiatku je tam tvrdá konkurencia 10 až 15 straty klientov je dosť bolestivé. E, etablované trhy e, vidíme, že môžeme to redukovať na 70 a môžeme s cenami robiť čokoľvek to vysvetľuje tú silnú kompetenciu na začiatku. Po tej strate vidíte, že ceny môžu rásť. Nemám tu definitívnu odpoveď. Myslím si však, že by sme nemali vytvárať európsky rámec, aby sa uvoľnili všetky maloobchodné e, cenové horné hranice v rôznych krajinách sú rôzne postupy, krajiny to pre, tu skúmajú. Treba sa zamerať na iné aktivity. Musíme byť činy tam, kde to pomôže e, občanom. Agregátory majú momentálne dva ciele. V prvom rade zapájať klientov a to je tá zručnosť nájsť moment, keď je tu ten, tá služba, ktorá sa poskytne. Momentálne je tu potrebný ďalší element. Treba spájať množstvo rôznych typov flexibility, rôznych zákazníkov, aby ste agregovali ich flexibilitu do výrobku, ktorý bude replikovať to, čo sa dá predať na trhu. To práve bráni e, malopodnikateľom a maloponúkateľom stať sa hráčmi. Treba teda použiť e, a treba zabezpečiť, aby aby trh bol otvorený tým malým e, aktérom. Potom sa vyvíja viac výrobkov, ktoré sa naozaj cieľene zamerajú na spotrebiteľov. Ako ste povedali, toto by znížilo náklady e, trans, e, nákladov transmisie, distribúcie. Myslím si, že v Európe budeme musieť e, používať flexibilitu, ale využívať ním flexibility, to vieme použiť tieto siete účinné a obmedziť úvodné investície inteligentným operovaním sieti. Ten in, interface prepojenia, to sa to určite dá lepšie vylepšiť, ale naozaj treba to definovať čo najskôr, aby sme mali štandardný postup pre rôznych aktérov. dopyt môže prispieť k flexibilite systému a je to potom otázka eh, tých vnútrotrhových aukcií, aby sa odomkli tieto elementy a potom záverečná otázka, ako zapojíme chudobnejšie domácnosti, ľudí, ktorí nemajú všetky zručnosti. To je ten rozdiel v maloobchodnej konkurencii si eh, E, ľudia kladú otázky, prečo si mám vyberať malou obchodnú spoločnosť. Práve v tomto systéme by sme viac zohľadnili e, záujmy jednoduchých ľudí. Treba tiež zabezpečiť, aby ľudia, ktorí nemajú zdroje, mohli e, zvýšiť efektivitu služieb. Spojené kráľovstvo tu bolo úspešné v opatreniach účinnosti. Všetky tie programy sú zamerané na e, chudobnejšie segmenty trhu. Rovnakú vec možno riešiť, pokiaľ ide o programy flexibility. A tá ďalšia vec je zabezpečiť, aby ten element, ktorý ste spomenuli, ak niektorí spotrebitelia sú prozumeri a aktívnejší, tá časť služieb, ktorá sa cez energetické faktory účtuje, nie je až taká disproporčná. Treba uh, zdôrazňovať e, energetické trhy, ak máme kapacitné trhy, tak tie ceny energetické sú iné. E, potom to bude cena, ktorú aj títo prosumery budú platiť. Oni prispejú e, systému po druhé, systém obchodovania s emisiami. Ak v systéme je jasná uhlíková cena, zohľadňujúca externality, tak viac e, možno alokovať v systéme. A po tretie, prístup Spojeného kráľovstva financovanie aktivít k energetickej účinnosti obnoviteľnej energii, aby sa pomohlo financovať prístup k financiám rôznych skupín. To sa vracia potom k prístupu tretích strán, aby to bol produkt, ktorý nebude riskantný, ale dobrým návrhom i pre malé domácnosti. Ďakujeme. Sledujúc vaše reakcie počas vašich odpovedí, chápem, že súhlasíte e, navzájom. Ak by vy ste sa nezhodovali, e, povedzte nám o tom, pretože pre nás by to mohlo byť zaujímavé. E, hovorte len o tej súčasti, kde nesúhlasíte. Jedna z tých oblastí, pokiaľ ide o konkurenciu na maloobchodnom trhu. Ja si myslím, že ak sa hovorí o, o možnom otvorení trhu a že spotrebiteľi sú aktívni, už tak to je pravda, ale najdôležitejšie je, je redefinovať to, ako naozaj vnímame trh treba prejsť od elektrického k energetickému trhu. Treba sa pozerať na energetický trh ako na celok, kde súťažia rôzne zdroje energie. Ak sa na to pozrieme takto, bude tu viac konkurencie a bude to pre spotrebiteľov atraktívnejšie meniť poskytovateľov, pretože tento potenciál ten potenciálny e, ekonomický výnos je lepší. Ak sa pozrieme na estonský príklad, prečo miera zmeny poskytovateľov nie je taká vysoká, ak tie marže sú také malé, 0,18 eurocentu za kWh, a až kontrakty sú s bodovými cenami, ktokoľvek poskytuje služby, môže, môže e, e, účtovať len týchto 0,14 centov. Nie Nemôžete zmeniť poskytovateľ energie, pretože to nedáva zmysel. Kto ten nový dizajn trhu, ako ho vidíme, to je principiálna vec, a dáva to inú perspektívu celému trhu v EÚ. Ďakujem. Ďalšie nezhody si môžete vyjasniť medzi sebou neskôr. Chcem vám poďakovať. Meškáme asi 15 minút. Podobné otázky môžete klásť v ďalšom paneli. Potlesk pre účastníkov. Bolo to veľmi zaujímavé. Druhý blok posilnenie spolupráci EÚ na regionálnej úrovni a zlepšovanie kapacitných mechanizmov. Prvým rečníkom je pán doktor Albrecht Schleich. Od roku 2013 bol predsedom energetického výboru Bavorského priemyselného zväzu, čo je zastrešujúca organizácia obchodnej komunity v Bavorsku, pán doktor Šlajch, je tiež e, riediteľom e, akciovej spoločnosti e, Rhein, Rhein-Main-Donau v Mnichove. Bude však dnes hovoriť ako predseda energetického výboru Takže poprosím vás, pán doktor Šlajch, aby ste sa ujali slova na 7 minút. Prosím, bez ďalších e, úvodných slov z mojej strany. Nech sa páči, môžete začať hovoriť. Ďakujem pekne, e, dámy a páni. Nemecku mám teda dve úlohy. Nemecko si dalo e, dva ciele, energetické ciele a e, odstúpenie od jadrovej energie. Bavorský štát e, doteraz závislý na 60 od jadrovej energie. Pre je to obrovská výzva, to ukazuje prvá tabulka. Tá čierna vodorovná čiara ukazuje najvyššie zaťaženie, ktoré musíme vykryť v Bavorsku. Pozrime sa na vývoj z e, svetlomodrej, tmavomodrej a zelenej časti tých e, slupčekov v budúcich rokoch. Tie farby e, ukazujú zabezpečený výkon jadrovej a uholnej energie a obnoviteľnej energie postupným odpájaním svetomodrých jadrových zdrojov kresa samozrejme prínos e, jadrových elektrární, naopak e, stúpajú tie šedobodkované časti. To sú dohody so zahraničnými poskytovateľmi a nové jadrové energie e, elektrárne. Tie sú však veľmi otázne, či počítame s novými obnoviteľnými, ale nové Eh, elektrárne vzhľadom na terajší eh, vývoj burzových cien energie. Je to veľmi otázne, ako chceme teda vyplniť tú medzeru medzi maximálnym a bežným výkonom. Je vylúčené, aby eh, boli dokončované jadrové elektrárne vždy na čas. Nevystačíme si bez kapacitných mechanizmov a to je prvé úprava z toho zimného balíčka. Komisia tu navrhuje množstvo úprav, ktoré veľmi e, vítame, pretože veľmi jasne hovoria, kedy a ako sa majú a môžu použiť kapacitné mechanizmy, aby sa predišlo s kresleniam trhu. Ale práve preto, že e, u kapacitných mechanizmov vítame tento prístup, odsudzujeme ohra, obmedzenie schvalovanie na také zariadenia, ktoré e, sú niž, e, nad 550 mg. Ide tu o úpravu možného trhového a nediskriminačného postupu zamýšľané e, obmedzenie týchto elektrární kapacitný trh výrazne zdraží. Redukcia a emisí by sa nemala upravovať tu. Rieši to predsa e, systém ETS e, na úrovni EÚ. A teraz druhý návrh úprav, kde tiež ide o ceny elektrickej energie tu sú predpisy na, o novej konfigurácii cenových zón. Tu vítame to, že komisia svojim návrhom celé európske jasné princípy na, e, chce vytvoriť predpisy na cenové zóny. Čo však výrazne odmývame je stanovenie kompetencie na rozhodovanie o zmenách novej konfigurácie cenových zón bez účasti členských krajín na tomto rozhodovaní. Zasahovanie do cenových zón bude mať veľké dopady pre e, e, priemysel v regióne. Vyššie ceny zhoršujú konkurencieschopnosť podnikov. Keď ide o také, ktoré sú náročné e, na elektrickú energiu, Navyše sa zhoršuje zamestnanosť v regióne. Takéto zložité rozhodnutia si vyžadujú účasť členských krajín. Len oni sú blízke k tým regiónom a k aktérom, aby vedeli posúdiť, či tie rozhodnutia posúdili aj princíp pomernosti. Medzičasom je tu návrh spravodajcu, ktorý to chce vy, e, zapracovať. A tu je tretia téma, nové regionálne operačné centra, tzv. ROC. Aj tu vidíme dobrý zámer komisie zabezpečiť bezpečnosť systému, ale sme presvedčení, že zavedenie ROC nie je dobrým nástrojom na dosiahnutie tohto cieľa nová nadnárodná inštancia, ktorá tie časti kompetencií preverie, tie, ktoré doteraz zastávali TSO alebo členské krajiny, to vytvára prierezové problémy medzi kompetenciami nového úradu a národnými inštanciami. Tým pádom chýba aj blízkosť k regiónom, kde sa majú príjmať e, rozhodnutia dôležité na prežitie. My sme preto za, to, za kompetencie, aby zostali u členských krajín alebo TSO a tie cezhraničné celé európske elementy sa posilnia tým, aby sa ďalej zintenzívňovali tieto štruktúry, aby tento systém je na dobrej ceste a na druhej strane vhodný, ale na druhej strane musia tu byť jasné stanovené kompetencie v tejto oblasti, ne, nemožno ich nabúrať a tiež treba vyzdvihnúť výhody cezhraničnej spolupráce. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za váš príspevok. Teraz by som chcel požiadať našich eh, technikov, aby trošku nastavili hlasnejšie celý systém tlmočnícky. Myslím si, že to nie je dostatočne hlasné. No a teraz prejdeme k ďalšiemu rečníkovi, ktorou je pani Tara Connolly. Pani Tara Connolly je predstaviteľkou Greenpeaceu medzi nami. Pani Connolly z posledných 5 rokov strávila tým, že sa prihovárala za e, európske politiky, ktoré by sa mali posunúť od fosílnych a nukleárnych zdrojov k e, obnoviteľným zdrojom energie. A tiež pracovala e, v Írsku v Národnom úrade pre energetiku. Nech sa páči, pani Konoli, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja sa zameriam na jednu záležitosť a to sú kapacity a pre Greenpeace je to e, podstatná záležitosť. Sorry. Um, uh, budem sa, hovor, budem sa vyjadrovať predovšetkým k trhom s kapacitami a to je veľmi dôležité v rámci európskej energetickej reformy pre Greenpeace. Najprv by som pripomenula také pozadie Greenpeace, čo nám, o čo nám ide. My chceme, aby tento trh s elektrickou energiou Eh, bol v súlade s Parížskou dohodou. Takže musíme sa eh, pozrieť na to. To už teraz nie je možné, aby sme sa vyhli nejakým zmenám energetickým a klimatickým zmenám. Tu ide len o to, aby sme tie škody čo najviac eh, obmedzili. Teraz tuto máme polostrov, kde kde mm, na Peloponeskom polostrove, kde sú, eh, kde sú požiare, potom tu máme záplavy. Takže o čo ide Greenpeace? My chceme taký energetický systém, ktorý by umožnil európskym občanom využívať dostatok energie, aby mohli profitovať z energetického systému a využívať ho správnym spôsobom. To znamená, že ľudia by mohli investovať do solárnych panelov na strechách svojich e, vlastných domov, mestka, mesta by mali organizovať a investovať do týchto panelov na strechách škôl a nemocníc, reštaurácie by toto mohli využívať a e, my máme takú skupinu Priatelia Zeme v rámci Greenpeace a spolupracujeme s Energetickou federáciou a zdá sa, že e, polovica e, európskych občanov by z tohto mohla profitovať. Takže e, aká je situácia momentálne v Európe? My máme nadkapacitu tvorby, takže my máme všeobecnú situáciu nadmernej kapacity v Európe a na týchto grafoch to vidíte, to robili NCOI, e, tu máme e, výhľad do budúcnosti, čiže tuto máme píkové spotreby na roky 2016-2025 a tuto máme celkovú kapacitu a máme tú požiadavku. Čiže kapacita je oveľa vyššia ako, tie, no, ako tá potreba. A teraz tuto máme kapacitu, kde na solárne panely by sme nedali, nedávali žiadne kredity a potom máme 20-percentné kredity. A ešte stále tu máme, ešte stále využívame fosílne zdroje, ešte stále máme elektrárne na fosílne zdroje. Tuto máme štatistiku z roku 2016 Uhlie len pomaly, pomaly klesá pre nás, je to pripomalé a keď sa pozriete na tú oranžovú časť, neustále stúpa spotreba plynu 1, 1 gigawatt eh, plynu a uhlia pribudol v celkovej totálnej inštalovanej, všetkovej, e, e, celkovej totálnej kapacity, inštalovanej kapacity v Španielsku. Takže tuto je tiež e, príspevok obnoviteľných zdrojov a ďalších technológií pri produkcii elektriny v Európe. Vidíme tu zelenú čiaru, zelenú krivku, ktorá neustále stúpa. No a kapacitné mechanizmy, ako to do tohto zapadá? E, komisia navrhla takú taxonómiu e, týchto mechanizmov kapacitných, tie sú zacielené a tam je toto je tu požiadavka, požiadavka, kde e, sa poskytuje táto kapacita celotrhovo, kde celá požadovaná kapacita je podporená. V skutočnosti však hovoríme o e, celotrhových aukciách a toto, toto musíme rozlišovať, aby sme to pochopili. No a potom, čo je tiež dôležité v rámci týchto kapacitných mechanizmov, toto je mapa, ktorú vydala komisia v rámci sektorálneho hodnotenia. Tuto vidíte, že v mnohých krajinách toto už existuje a mnohé krajiny majú viac ako jeden a niektorí majú štyri rôzne mechanizmy, ktoré fungujú a toto je veľmi dôležité prečo tieto mechanizmy kapacity musia byť v súlade v rámci EÚ, pretože inak budeme mať roztrieštený trh. A tuto je tiež podpora fosílnym palivám. E, toto sú len údaje, nie je to výskum. Toto je z tých štyroch kapacitných akcií z Spojeného kráľovstva Ehm, bolo to 430 miliónov eh, libier, ktoré dostali tieto uholné elektrárne. A teraz, eh, keď sa pozrieme na 20-ročné kontrakty, ktoré sú, pre, eh, ktoré sú umožnené na vybudovanie plynových elektrární. Teraz v Španielsku je to trošku iné. Tento graf nám poukazuje na to, čo sa dáva na technológiu a teda to číslo znamená, že sú to eura na megawatt na rok a e, v, e, regulátor povedal, že medzi rokom 2011 až 2015 bolo využité len dva z týchto štyroch mechanizmov, na čo boli vyčlenené značné čiastky a tiež e, to by mohlo predstavovať 202 miliard eur. A teraz e, tu máme ďalšie e, príčiny zneužívania týchto fosílnych energií. Napríklad to má vážne zdravotné dôsledky, teda dôsledky na zdravie ľudí. A napríklad tieto tepelné elektrárne skrácujú život našim občanom, E, straty na, život, na, na životoch to predstavuje a príde o život v dôsledku týchto uholných elektrární viac ľudí ako pri nehodách v cestnej doprave e, a toto je naozaj kľúčový znečisťovateľ životného prostredia. No a potom, aké sú ďalšie dopady, trhové dopady týchto mechanizmov, Pozrime sa na elektrínu, e, tu sa zameriavame na e, národnú situáciu, čiže tu máme narušenú hospodárskú súťaž, pretože e, sa narúšajú ceny a potrebujeme podporiť spotrebiteľov, keď sa nepozrieme na rôzne Eh, hodnoty, tak budeme preplácať, pretože máme rôzne druhy energie a nie všetky potrebujeme. A budeme, povedie to k zvýšeným účtom za energiu. Znamená to v Spojenom kráľovstve 11 11, 11 libier, v Polsku je to 20 na mm, občana na rok. Eh, prosím, keby ste sa mohli Eh, dostať k záveru, ospravedlňujem sa, ale už hovoríte viac ako 8 minút. Takže čo musíme urobiť v rámci týchto kapacít? Musíme znižovať tieto nadmerné kapacity, musíme tieto stropy, cenové stropy eh, zmeniť, musíme odoraziť skutočnú hodnotu, musíme sa pozrieť na eh, dopyt a spotrebu, na uskladňovanie energie, musíme sa pozrieť na tie prepojenia prepojenia medzi jednotlivými štátmi, musíme sa pozrieť na PIKy a tieto ponukové zóny, tie musíme tiež mm, usmerniť správnym spôsobom. No a potom tu máme ešte aj odporúčania k tomuto návrhu. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem veľmi pekne. E, ďakujem veľmi pekne. Pravdepodobne v rámci odpovedí na otázky možno tieto odporúčania budete vedieť umiestniť. No a teraz by som chcel požiadať pána eh, Fernanda, pán Fernando Hernández Jiménez Casquet, ktorý má na starosti Španielskú komisiu pre eh, hospodárskú súťaž na troch a tiež je aj člen predstavenstva eh, ACER kde má veľmi aktívnu úlohu, pokiaľ ide o štruktúru regulácie. Máte, nech sa páči, slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. E, ja nemám e, k k mojej prezentácii, ale dúfam, že napriek tomu bude dosť jasná. Myslím, že všetci sa zhodneme na tom, že regionálna dimenzia vnútorného energetického trhu je bezpodmienečne nutná z viacerých dôvodov. Predovšetkým, pretože tieto objemy obchodu e, cezhraničné značne narástli za posledné roky a budú rásť. A to nie len preto, lebo sme mali to stropovanie, ale mali sme aj integráciu týchto trhov a potom aj preto, že momentálne čelíme stále väčšiemu využívaniu obnoviteľných zdrojov a produkcie energie z obnoviteľných zdrojov. Toto, tieto systémy sú dôležitejšie a musia byť viac integrované ako v minulosti. Čiže systémové postupy a tiež bezpečnosť dodávok je mimoriadne dôležitá. Myslím si, že takýto koordinovaný prístup je optimálnou odpoveďou na to, aby sme predchádzali problémom z budúcnosti činnosti. Takže eh, ACER sa pozrela najmä na Mm, legislatívu a na tieto princípy, ktoré boli zapracované v roku 2016, pokiaľ ide o, tie, o výpočet spoločnej kapacity a túto metodológiu. Nemali by tu byť žiadne obmedzenia, pokiaľ ide o interné siete a túto kapacitnú metodológiu, ale toto je tiež veľmi dôležité, keď sa pozrieme na prvky sieti ktoré by sme nemali no, znižovať, pokiaľ ide o tieto tokové, eh, o teda slučkové toky. Takže tam boli také zásady, ako napríklad zavádzanie, zdieľania nákladov, eh, to znamená e, okamžité akcie, ktoré by si mali medzi sebou rozdeliť operátori prenosových sietí TSO, takže e, to by e, nemalo dopadať na hlavy spotrebiteľov, ale mali by to znášať prevádzkovateľi a prenosových sietí. No a potom, pokiaľ ide o dotávku a a čisto národný prístup e, to by malo za následok príliš vysoké náklady. Ak nejaká krajina nezvažuje schopnosť eh, vedľajšej susednej krajiny eh, zúčastniť sa týchto interkonektorov, týchto prepojení, tak bude musieť rátať so zvýšenými nákladmi. A práve v takomto koordinovanom, prepojenom trhu je tu možná aj bezpečnosť a toto je kľúčový prvok takejto koordinácie. No a pokiaľ ide o regulátorov, my sme poukazovali na ehm, veľmi, veľkú vhodnosť takejto celoeurópskej metodológii. No a výsledok takejto celoeurópskej metodológie by mal určiť, či e, tieto kapacitné mechanizmy no, návratov príspevkov by sme mali zvoliť alebo nie. Čiže eh, toto je tá závislosť. Mali by sme znišiť túto závislosť, ale na druhej strane by sme mali posilniť spoluprácu so susednými krajinami a práve tieto príspevky budú bezpodmienečnou súčasťou eh, takejto eh, koherentnej analýzy dodávky. A práve aj tieto prepojenia môžu prispieť môžu prispieť e, tieto e, mimo tejto sociálno-hospodárskej analýzy e, prispejú k bezpečnosti dodávky na vnútornom trhu s energiou. Takže Koordinácia bezpečnosti dodávok e, je samozrejme v regulatórnych komunitách akceptovaná, ale koordinácia systémov to už je zapeklitejšie. Už dnes, keď máme implementáciu týchto e, sietí, máme spojenú spoločnú metodológiu, máme povinné regi- má povennú regionálnu koordináciu, máme tieto regionálne iniciatívy, to však e, je zatiaľ ešte stále nedostatočné. Čiže mm, to sú tie vnútroštátne systémy, sú tieto dostatočné, aj keď tie, máme tieto regionálne iniciatívy. No a podľa mňa pravdepodobne nie. Prečo? E, pretože E, oni sa nachádzajú v rozličnej situácii keď máme integráciu veľkých e, zdrojov, e, obnoviteľných zdrojov, napríklad ENCO, keď bude využívať 50 gigawatov zo solárnej energie alebo dvojitá, dvojnásobná kapacita pochádzajúca z vetra vo Francúzsku, takže toto je veľká kapacita, ale to isté, keď e, e, máme tu tieto, tieto mm, slučkové toky alebo keď máme nejakú zastavu týchto tokov, tak potom je tu potreba väčšej koordinácie a myslím si, práve tieto ROCčka k tomu môžu prispieť, aby sme tomu zabránili. No ale musíme byť aj obozretní, pretože keď e, sa pozrieme na tieto LOCčka, tak tu je potrebná koordinácia, takže musíme sa pozrieť aj na tie regionálne subjekty a potom aj národní regulátori musia um, uvaliť niekedy sankcie, ale toto je riadenie týchto systémov. Toto musíme zrevidovať, či to dobre funguje. Musíme sa pozrieť, aké sú s tým skúsenosti a musíme prerozdeliť zodpovednosť medzi TSO, agentúrou, regulátorom a rocečkami. No a potom, keďže hovoríme o budúcnosti a o európskych e, odhadoch a lepšej spolupráci, tak musím povedať, že musíme byť trošku obozretní, pokiaľ ide o hlasovacie práva ACERu. ACER je, je agentúra, e, ktorá je v podstate v rukách Európskej únie. Tieto európske kapacity musia byť silné a nepotrebujeme zníženie hlasovacích práv my potrebujeme naozaj tú správnu rovnováhu pre takúto dôležitú úlohu. Ďakujem veľmi pekne za vaše príspevky. Všetkým vám veľmi pekne ďakujem, pretože to bolo naozaj vynikajúce, že sme si mohli vypočuť vaše názory. A teraz sa dostávame ku koncu. Áno, náš eh, posledný eh, rečník, pán Konrad Pulchala, ktorý je riaditeľom Európskeho integračného politického eh, systému pre TSO Polsko a tiež sa zaoberal aj trhovým výborom pre NCOE. Pán Pulchala je naozaj expertom na štruktúru trhu s elektrinou a zaoberá sa aj hospodárnosťou, ale aj technikou týchto prenosových sietí. A bol veľmi aktívny v niektorých naozaj výskumných, veľmi závažných výskumných projektoch, napríklad e, inštitučná podpora e, výskumu a vývoju budúcnosti TSO. E, takže Takže toto je veľmi široký prístup eh, k novému navrhnutiu trhu s elektrickou energiou, takže prosím, pán riaditeľ, mohli by ste vyjadriť eh, teda vaše stanovisko k tejto téme druhého panela dnešného vypočutia. Ďakujem, pán predseda, za toto láskavé, za ten láskavý úvod. Vážení členovia výboru ITRE, ja by som sa s vami rád podelil o pár Eh, veci v súvislosti s balíčkom o čistej energii. Takže najprv tu máme mechanizmy regionálnej spolupráce v tejto oblasti. Čo týka regionálnej spolupráce, rád by som zdôraznil, že my v PSE, taktiež v spolupráci s kolegami v Európskej eh, únii, eh, vítame na prácu pána Karinša. Sme radi, že naša práca bola uznaná a taktiež sa nám, že sa prišli k implementácii tretieho balíčka. A myslím si, že e, meniť veci úplne na pol cesty nie je dobré pre nikoho. Napríklad by sme mali implementovať akty, ktoré, najprv, ktoré boli práve prispôsobené. Avšak regionálna spolupráca potrebuje viac, než sa momentálne navrhuje. Európsky energetický systém je kombináciou národných systémov, a toto je výsledok politických rozhodnutí pred eh, desaťročiami a tieto politiky odzrkadlovali eh, príslušné prírodné zdroje, ktoré boli v krajinách dostupné, a taktiež eh, prístup, alebo prístup k dodávka energie. Takže samozrejme sú v každom členskom štáte odlišné a potrebujeme flexibilitu v prístupe. A týmto musíme o tom môcť zaručiť bezpečnosť dodávok. Taktiež, keď hovoríme o regionálnej spolupráci, tak je dôležitá. Je dôležité to, že spolupráca medzi DSO musí byť podporovaná taktiež na úrovni členských štátov, regulačných orgánov. A pokiaľ TSO, operátory prenosových systémov, budú spolupracovať, tak musíme zaručiť, že to bude eh, taktiež podporené v rámci v tom regulačnom rámci, taktiež legislatívou. No a pokiaľ bude mať nejaké eh, pokiaľ sú tam odlišné stanoviská v súvislosti s politikou, tak bohužiaľ to nemôžeme vyriešiť. Čo sa týka navrhnutia trhu, sme radi, že tento balíček a opatrenie, ktoré navrhuje pán spravodajca Karinš, riešia určité dôležité prvky navrhnutia trhu. Sme radi, že je tu e, vyššia, väčšia zodpovednosť pre taktiež sú tu priame kompetencie pre operátorov prenosových sietí, taktiež de, integrácia DSR do, na trh. Taktiež je tu teda určitá hodnota, ktorú prináša e, flexibilita dopytu Taktiež sme radi, že TSO v sieti taktiež môžu poskytovať určité služby a toto je neoddeliteľná súčasť prenosového systému. Taktiež je treba uznať, že je dôležitá digitalizácia ako v pre, aj v priebehu prvého panu sme videli, čo nás veľmi potešilo, že taktiež e, rozvoj v tejto oblasti sa podporuje. Avšak myslíme si, že je treba zlepšiť ešte mnohé ďalšie prvky. Špecificky my v budúcnosti vidíme, že je tu skôr e, tendencia k e, viac distribuovaným zdrojom. My chceme väčšiu flexibilitu, chceme posilnenie postavenia zákazníkov, toto by automaticky reagovalo na ceny. Takže potrebujeme ďalej ďalšie kroky v tejto oblasti. Takto zmení teda navrhnutie trhu. A jedna zásadná vec podľa nás musíme zmenšiť trh, eh, pardon, medzeru medzi trhmi a fyzikou. Musíme uvažovať nad trhmi, ktoré by, ktoré by riešili taktiež ko, otázku komplexnosti. Máme tu napríklad ceny, ktoré plat, platíme za elektrickú energiu, či skutočne odzrkadľujú náklady. Takže toto je chrbtová sieť všetkých transakcií je treba teda optimalizovať využívanie infraštruktúry, ale zároveň je treba vziať do aj obmedzenia tejto infraštruktúry. Možno analogicky sa môžeme pozrieť na to ako napríklad na otázku železníc. Pokiaľ ponúkneme kolanice na e, prevoz, tak e, musíme zaručiť, taktiež tam budú jazdiť rovnaké e, vlaky, ktoré budú taktiež jazdiť bezpečne. No a toto isté platí aj pre e, elektrickú energiu, pretože tu máme zákony fyziky. Čo týka začiatku liberalizácie, tam sme často hovorili, že trhy musia byť jednoduché, a potom sme skúsili, sme skúsili s jednoduchými produktami, ktoré každý chápal. Myslíme si alebo už si nemyslíme, že to do budúcnosti musí byť, lebo tá koncepcia, že TSO, že trh môže robiť všetko, čo chce, že TSO potom budú to všetko riešiť, tak táto koncepcia to už patrí minulosti. Pokiaľ chceme byť aktuálny, reagovať na e, skutočnú realitu a na prítomnosť, tak je treba, aby to všetko bolo realizovateľné. Takže ďalej od vzťah TSO a DSO. DSO musia byť flexibilní, musia začiť flexibilitu v miestnej sieti. To taktiež znamená, že niekedy musíte byť schopní využiť nejaké miestne zdroje a oceniť ich trochu ináč, dať im nejakú špecifickú miestnu cenu. Takže napríklad v celej tej účtovacej zóne, že by tam mala byť rovnaká cena, možno to nie je potrebné. Možno tam môžeme umožniť, dovoliť nejaké rôzne ceny, aby sme mohli riadiť využívanie rôznych typov zdrojov. No a na záver, čo týka kapacitných trhov, my si myslíme, že kapacitné trhy pomôžu na pomôžu tej energetickej zmene. Dnešné energetické trhy v Európe nevždy podporujú e, dobré investície do budúcich e, sietí. Máme tu novú generáciu generátorov, e, ktorí sa snažia vstúpiť na trh, ale bohužiaľ tá situácia nie je taká optimálna. My si myslíme, že kapacitné trhy môžu byť prostriedkom založeným na trhu, ako zaručiť e, dobre dodávky energie. viem, že o tomto sa ešte diskutuje. A sú tu medzi kolegami rôzne názory o toho, či by sme mali mať kapacitné trhy, aké a ako by mali fungovať. Jedna vec je jasná, Regionálna a cezhraničná účasť je zásadná. Áno, samozrejme, môžete potom dodať na záver ešte v odpovediach na otázky dodať, čo si budete prijať. Ďakujeme. Skutočne ste tam dali najavo, čo e, sa vám páči, čo sa vám nepáči na súčasnej podobe trhu, pretože takéto rozdelenie potrebujeme. No a teraz prechádzame k otázkam za skupinu EPP kolega Kristianis Karinš. Dziękuję. To už po polsky viacej toho neviem povedať. Možno ešte pár slov, ale teraz ich tu nebudem predvádzať. Ďakujem rečníkom. Keď už tak vypočul všetkých rečníkov a pozrel na tie vaše priesvitky, tak vidím, že máme veľmi fragmentované pochopenie a celú škálu rôznych záujmov, ktoré niekedy sú totožné a niekedy si protirečia. Napríklad Tara Connolly z Greenpeace tu ukazoval presvietku, kde sa hovorí, že v Európe je nadkapacita, takže z perspektívy to tak asi je, ale zároveň Doktor Schleich povedal, že v Bavorsku, no tak, tu sa pozriem na tú prvú presvietku, takže tá energetická zmena, odchod od nukleárnej energie, to znamená, že bude v Bavorsku o pár rokov problém s kapacitou. To ono zase neprekvapuje. No keď sa pozriete na tú španielskú situáciu, takže spotrebiteľa tam platia za stô- nadkapacitu a to z toho dôvodu, že sieť je nedostatočne prepojená alebo nedostatočne prepája Francúzsko a Španielsko, no a v Polsku majú taktiež svoje vlastné problémy. Možno prepojenie s, so zvyškom Európy, predovšetkým s Nemeckom, umožňuje tie slučkové toky. Ale všetko to musíme dať do toho systému a zosúľadiť. Áno, Greenpeace hovorí, že treba zachrániť planétu, to je určite šlachetná výzva, ďalej musíme znižiť emisie skleníkových plynov. No a Bavorsko tam je to také rozumné, hovoria, že je treba udržať ceny na nízkej úrovni. A vyzerá to tak, že všetky tieto veci sú prepojené. Takže chcem sa opýtať každého panelistu. Vyjadrite sa, prosím, k úlohe interkonektorov, lebo okrem prípadu Bavorska, to budú skôr tie vnútorné konektory, ktoré chýbajú, ktoré spôsobujú v Polsku tie slučkové toky. A v podstate až v celom európskom systéme, tak je Španielsko, nedostatok interkonektorov. Takže koľko si myslíte, by sme mohli zlepšiť, pokiaľ by sme sa sústreďovali na otázku interkonektorov, možno mm, nemať E, možno mať skôr také opatrenia, ktoré by chránili trh. Ďakujem, kolega Dan Nika. Ďakujem. No, najprv všeobecná pripomienka. Myslím si, že všetci sme už zistili, že je tu veľká medzera medzi sadzbami. No a podľa zákonov fyziky to tak, že prúd, elektrická energia, ktorá je spotrebovaná, musí byť rovnaká ako tá, ktorá je vytvorená, generovaná. Tu sú rôzne scéna, rôzne prístupy, rôzne riešenia. A bohužiaľ, je to aj tak, že text, ktorý máme pred sebou, nenavrhuje optimálne riešenie, ktoré vybudovať e, úschovné kapacity. To by veľa vyriešilo, ale keďže to technologicky nie je možné, tak musíme zaručiť, že niekto bude tú energiu generovať. Každý má nejaké iné riešenie. Niektorí by radi sa zdali uhlia, ale čím ich, čím ho nahradiť. Niektorí by chceli sa hydroenergiu, ale nemajú ju ďalej. Veterná energia môže byť využívaná, ale možno niekde chýba. No a v Rumunsku v januári sme mali problém. Bol tam nie príliš slabý, ale príliš silný vietor a napriek tomu sme nemohli vyrábať prúd. A taktiež nesvietilo slnko, takže čo týka obnoviteľných zdrojov, tam bola nulová výroba. Čím to môžeme nahradiť, keď to všetko vypadne? Ďalej, čo sa týka tých e, spájacích štruktúr, tak e, dobre, tie chceme navýšiť na 10%, ale ako, kedy sa nám to podarí? Toto vyrieši len 10% problému a tých 90% tam čo? Takže potrebujeme samozrejme bezpečnosť dodávok, bezpečnosť využívania siete a taktiež bezpečnosť pre spotrebiteľa. Tá by nemala byť luxusom, čo sa týka elektrické energie. Takže Európska komisia aj my sme za rôzne riešenia, viac e, obnoviteľných energií, nepoužívať už zemný plyn ani uhlie, ale ja tu mám jeden problém. Mal by mi niekto vysvetliť, ako môžeme vyrábať elektrické elektrickú energiu, takže nebude dochádzať k výpadkom. Pretože je tu nevýhoda, keď vypadne v jednej krajine prúd, tak ten, ten výpadok sa môže prenášať. Tak sme to videli aj v USA v jednotlivých štátoch. Ďakujem, pán Ždislav Krasodemský. Ďakujem. Ja mám pocit, že rozdiely medzi týmito panelistami v tomto paneli boli väčšie, než by som predpokladal. Problém s tým predchádzajúcim panelom bol ten, že sme všetci medzi sebou súhlasili. A tu máme takú charakteristickú harmoniu medzi Bavorskom a Polskom. To pre mňa, mne je veľmi sympatické, lebo ja som včera bol v Mnichove a tiež sme tam hovorili o nejakých politických témach. No a taktiež Greenpeace a Španielsko, alebo španské súdce sa nezhodli v určitých veciach. Takže, čo týka tej prezentácie Greenpeace, to bola veľmi zaujímavá prezentácia. Taktiež sa tam hovorilo o uhlí a to je komplikovaná vec. Taktiež ste porovnávali to s dôsledkami pre ľudí. Možno by som vás chcel požiadať, či by ste mohli nám ukázať nejaké ďalšie čísla, ktoré ukazujú, aké sú dôsledky pre zdravie obyvateľstva, napríklad e, vplyvom dízlových aut, dízlových motorov v Európe. A môžem sem položiť otázku pán um, ehm, Purchala hovoril o otázke nadkapacít. Ako si myslíte, že je toto nákladov účinné riešenie pre problém narušenia alebo skreslenia trhu? Pretože, to ste hovorili aj vy, sú tu rôzne problémy s kapacitou, sú tu rôzne verzie kapacitných mechanizmov. Ako si myslíte, by kapacity trhy toto mohli vyriešiť. Ďakujem za Alde, pán Petersen. Ďakujem, ďakujem všetkým panelistom za zaujímavé prezentácie. Napriek tomu, že sa veľmi líšili, čo sa týka rozsahu a prístupu k problematike. Nuž, čo týka toho, čo povedal pán e, Karinš, tak ja si myslím, že je veľmi dôležité, pokiaľ chceme mať prínos skutočného vnútorného energetického trhu, tak potrebujeme nielen interkonektory, ale určitú reguláciu, aby operátori prenosových systémov spolupracovali lepšie, než to robia teraz, pretože pokiaľ toto takto neurobíme, tak potom nebudeme mať žiadny prospech zo skutočného vnútorného trhu, nebudeme mať nižšie ceny pre spotrebiteľa alebo pre podniky, takže je skutočne dôležité, aby sme o tomto diskutovali, o tejto celkom zrejmej dileme, lebo ľudia hovoria, že áno, chceme trh, ale pokiaľ ho chceme, tak potrebujeme určitú reguláciu, pretože ináč je jasné, že nemáme dosť cezhranične tečúcej energie v EÚ. Pokiaľ by sme ju mali, tak by tie ceny boli nižšie a mali by sme prínos po, z tohto trhu, pokiaľ všetky vykonali dopadových štúdií. Takže moja otázka, keď e, hovoríme o regionálnych operátoroch, je tu veľa mýtov, ktoré tvrdia, že to, čo navrhuje komisia, tak toto pripraví e, operátorov pre rozvoj siete o zodpovednosť. prezentácia doktora Šlajcha. Vy ste v svojich eh, priesvitkách povedali, že, že na základe komis- návrhu komisie by TSO stratili svoje zodpovednosti, ale ja to vidím presne naopak. Že v rámci terajších návrhov z komisie je tek, kde sa hovorí, že TSO môžu zamietnúť, ak sú tu bezpečnostné otázky ktorá interpretácia je správna? Podľa mňa obava je, že máme veľa téz, sa star- stiažuje na tieto otázky a to však nie je skutočný obraz na základe vlastného textu. Rada by som počul vaše úvahy k tomu. Kde vy vnímate vlastne vy problém? Ďakujem. Ďakujem Pán Turmes za zelených. Ďakujem, prvá otázka. Pán Kasket. Vy tvrdíte, že existujúca spolupráca medzi eh, transmisijnými systémami nie je dobrá, takže ak chceme eh, lepšie zorganizovať prínos systému, potrebujeme viac. Vy tvrdíte, že by sme mali zostať pri texte komisie a nie redukovať to, ako, ako hovorí pán Karins. Prečo si myslíte, že potrebujeme tú silnejšiu spoluprácu? Pán Torčala. Viaceré stovky miliónov prostriedkov pomáhajú zosilniť na prepojenie medzi e, Litvou a Polskom vraj každú noc sa vypína. Dôvod je ten, že polský energetický e, systém nemôže zvládať ten lacný škandinávsky prúd. Ste pripravení byť transparentní a posledná informácie, prečo tento interkonektor vypínate? Nedáva to zmysel, veď by to znižovalo náklady pre polských občanov. Pani Connelly, my tu hovoríme o spravodlivom trhu. Zdá sa, že nie je taký spravodlivý, keď hovoríme o externalitách. Obnoviteľné energie nemajú externality. Aké je trhové vystavenie jadrovej elektrárne, tepelnej elektrárne? Pretože tu sa navrhuje prioritný e, prístup, jeden z mála výhod tejto energie obmedzi. Ak nemáme prioritný prístup a dispečing. Pán Šlajch, vy zjavne výrazne zastávate e, e, európsky ETS, takže mohli by ste nám poslať jeden z pozmenujúcich návrhov kde Bavorské ministerstvo navrhlo za posledných 15 rokov na posilnenie ETS. Aspoň jeden. Jedno tlačové komunike, kde ste vyzývali k silnému ETS v EU. Ja si pamätám len e, oznámenia o slabom ETS. Nie ste trochu v konflikte? Ďakujeme. Za e NF. Pani Barbara Kapl, vítajte. Podľa meškaní, teda pod, podľa neprítomnosti tu vo výbore. Ďakujem, chcem sa poďakovať u prednášajúcich za ich prezentácie. Shodneme sa v tom, že mechanizmy kapacitné potrebujeme a že i regionálna spolupráca má byť Usilnená otázka znie, ako, ako sa to má stať. V tom sa líšime. Princípom pre pozitívne posúdenie nevyhnutnosti kapacitných mechanizmov je záverečná správa ku kapacitným mechanizmom komisie, kde 11 členských krajín sa skúmalo a 35 takýchto mechanizmov. Bolo tam veľa nedostatkov a preto sa snažia vytvoriť tri body, re, právny rámec, pravidla pre cezhraničnú účasť a silnejšia integrácia kapacitných mechanizmov. A vy, pán doktor Schleicher, ste povedali, že kapacitné mechanizmy by mali byť bez diskriminácie údajne. A členské krajiny by mali rozhodnúť, ktoré kapacitné mechanizmy považujú za nevyhnutné. A moja otázka, či je oprávnené, čo to stojí a ako by sa veľmi zdražila trhová cena, keby sa tento zákaz diskriminácie nepripustil a keď sa diskriminuje pri výbere e, tých kapacitných mechanizmov. A ďalšia otázka, cenové zóny. Ja som Rakúšanka, v Rakúsku boli vypočty o tom, pokiaľ išlo o Rakúsko-Nemeckú cenovú zónu, že ročne by to bolo 300 miliónov eur dodatočných nákladov. Mňa by zaujímalo, čo stojí Bavorsko tento kompromis a potom ďalší tretí bod. Tie RCC musí byť jasné, že TOC zodpovedajú za eh, zásobovanie nie je tu e, rozpor medzi TCC a LCC, e pokiaľ ide o bezpečnosť systému, cezhraničné vnímanie práve pri TOC by malo byť, tak ako ste to povedali. Minútové otázky, pán Benson. Na prvom zasadnutí sme si povedali, že e, e, neviem, neviem, aké sú podmienky pán Šlajs v Bavarsku. Mali by to byť otvorené cezhraničnej participácie, ale nesúhlasím s e, regionálnymi operačnými cestami. TECO nie, nie, nevyriešia problémy skresená konkurencia vyššie faktúry pre podniky. Hovoríme o interkonektoroch, ale to nestačí. Potrebujeme kvalitu v interkonektoroch, regionálne operačné systémy, aby sme e, od CSO nemali národný prístup. Dva príklady. V Španielsku že cez e, solárna energia nemôže prekročiť hranicu. 89 času v Dánsku bol zavrtý interkonektor k Nemecku, takže lacná veterná energia nemohla smerovať na troch. Teraz sa vytvorilo politické dohody. Prečo tieto národné prístupy? Pán Karič? Pán Kelly? Ďakujem aký dopad to má na spotrebiteľov. Ak vytvoríme kapacitné mechanizmy, aká bude cena pre spotrebiteľov v konečnom dôsledku. Je tu menej alebo viac? A ako sa to počas rokov zmení? Pán Balčitis? Ďakujem kolegovia už zdôraznili rozpory v tomto návrhu a musíme sa zamýšľať nad budúcou cenou, energetickou cenou. Akú cenu spotrebiteľ zaplatí? Miliardy sa do toho systému investovali spotrebiteľi, aby mali teraz za to zaplatiť, to je nepriateľné. Vaše priesvitky naznačili jasne problémy, pretože Nemecko nechce rozvíjať nukleárnu energiu. Nemecko je silné na zvládanie, ale čo iné krajiny? Hovorili sme o rôznych regiónoch, ktoré sú ďaleko od Francúzska, Španielska a Nemecka a baltských štátov. Čo by ste povedali e, o nukleárnej energii? Vieme, že dodávky jadrovej energie budú v budúcich rokoch narastať. V Bielorusku sa stavia nová jadrová e, elektráreň. V Kaliningrade robia to isté, takže v budúcnosti budeme musieť brať do úvahy, keď hovoríme o energetickej únii. Milí rečníci, chcem vás naozaj požiadať. V prvom kole odpovete 4 minút, každý 4 minúty. Potom budeme mať druhé kolo odpovedí, pretože určite sa budete v mnohom nezhodovať. Takže 4 minúty a potom sa budem snažiť vás zastaviť. A tlmočníkov chcem požiadať, či by nezostali trošku dlhšie. Ako vidíte, je to veľmi chcem vás o to poprosiť. Takže po 4 minúty. Pán Šlajch. pri množstve otázok je to veľká výzva, ale pokúsim sa. Tie štruktúry prepojenia potrebujeme lepšie e, prepojenia e, v Nemecku x 7 Je to nedodostatočná situácia. Viete, že v Nemecku výrazne sme diskutovali, ale sme sa rozhodli tie prenosy e, zo sever, severu na juh priniesť veternú energiu. Takisto vznikajú nové prepojenia Rakúsko, Bavorsko. Tie prepájacie vedenia majú viac e, výhod než nevýhod. Je pravda, čo hovorí kolegyňa, keď tie systémy súvisia a máte niekde e, blackout, tak sa transportuje. výhody toho prepojenia UCDE spoločné e, riadenie frekvencie a napätí je to výhodnejšie než tento, táto nevýhoda, ktorá sa nedá predísť e, v extrémnych prípadoch TSO ďalej. Veľký problém, či je dobré vybudovať tú novú inštitúciu, alebo e, máme mať ten prístup RSC, Problém nie je v tom, že by stratili zodpovednosť tie TOC. Problém je zmiešavanie zodpovednosti a kompetencií že čiastkové úlohy prenášame na novú inštitúciu, ďalšie časti zostávajú u TSO a v členských krajinách a keď sa niečo stane, tak každý ukazuje prstom na iného. Chcem, aby zostala zodpovednosť u TSO, ale za toho predpokladu, že EÚ zadá jasné pravidlá o tom, čo majú TSO robiť, ako sa majú správať. To nie je problém, ale prosím, žiadne zmiešavanie zodpovednosti. To by bolo fatálne. ETS, nuž, tento systém sme my Nemci sami oslabili zákonom o obnoviteľných energiách. My ako asociácia sme sa nikdy nevyslovali proti systému ETS. My sme vždy tvrdili, že to je najekonomickejšia, alebo teda najtrhovejšia forma. E, vždy, pokiaľ ide o ten systém EG, sme čoraz menej na to, nadšení. Pokiaľ ide o kapacitné mechanizmy, už tu je nepochopenie. Vítame to, že tie kapacitné mechanizmy sú upravované v zimnom balíčku, že sa presne zadáva, za akých podmienok sa môžu použiť a ako sa môžu použiť, aby sme sa vyhli skresleniam eh, hospodárskej súťaže ne, sa nepáčilo to obmedzenie toho okruhu jadrových energia, e, elektrární, ktoré sa môžu zúčastňovať. A posledná otázka, cenové zóny Nemecko, Rakúsko. My ako Združenie e, e, Bavorskej energie sme to zobrali do, s polutovaním do úvahy, ale my toto prerozdelenie nevnímame pozitívne. My si mys, myslím si práve s ohľadom na vysokonapäťové prenosy zo severu na juh, tie toky cez Polsko, Čechy, ktoré boli dôvodom previesť e, ten tok cez tieto krajiny, to sa e, zredukovať, tak tiež budeme tento problém, to vnímame kriticky. Ďakujem veľmi pekne. Teraz Madame Connelly. Ďakujem veľmi pekne. Ja len pokiaľ ide o tú úlohu pri zmene, klimatických zmenách, Naozaj to je aj úloha, to je vlastne tá úloha, ktorú hláme v globálnom kontexte aj v diplomácii a toto sa týka aj tej druhej veci, ktorú ste povedali, to je tá kapacity, teda tá nadmerná kapacity, regionálna nadmerná kapacity. Keď má niekto nadmernú kapacitu, niekto má poddimenzovanú kapacitu a práve tieto prepojenia sú na to, aby sa toto optimálne využívalo v jednom regióne. Preto sú tieto interkonektory, tieto prepojenia také dôležité, aby sme využili tie aktíva, ktoré už máme, aby sme ich využili aktívnejším a, a um, účinnejším spôsobom. A toto je aj to znižovanie nákladov pre spotrebiteľov. A čo to bude stať spotrebiteľov? Keď hovoríme o tom, aby sme umožnili trhu s elektrínou a tomuto celkovému trhu, aby úplne odzrkadloval hodnotu eh, práve tohto zdieľania trhu a aj tá, tá fluktuácia, tá volatilita cieň a tá investícia do takých druhov zdrojov energie, ktoré potrebujeme. My nepotrebujeme eh, vyššiu produktiu a vyššiu dodávku. My potrebujeme energetickú účinnosť. A keď nepovolíme týmto Kruhom túto volatilitu, tak sa nikdy nedostaneme k inovácii, ktorú potrebujeme, nikdy nedostaneme ani tie investície, ktoré potrebujeme, aby sme sa dostali na tento trh. A keď tam budeme len tieto nálepky dávať, tak budeme mať len stále vyššie ceny. A to bolo dokázané napríklad aj v Texase, v Amerike, kde nie sú tieto kapacitné trhy a neboli tam ani za tých posledných 15 rokov a nie je ani dôkaz toho, že že tieto náklady na tieto trhy sú pre spotrebiteľov vyššie a tí, ktorí majú týchto kapacitné trhy, tak tam zase sú, tieto sú nadhodnotené. Takže naozaj toto je všetko o tom, aby sme Mm, sa pozreli na trh a nechali ho viesť, čo potrebuje spotrebiteľ, čo potrebuje systém a potom ho musíme nechať e, zaplatiť. No a potom, pokiaľ ide o tie ROCčky, my Greenpeace to vnímame tak, že tá spolupráca, ktorá tam bola v rámci týchto prenosových sústav, ktoré boli regulované, tie ROCčka, ktoré existujú teraz, tie sú výsledkom energetického balíčka a my si myslíme, že bude potrebná ďalšia spolupráca, tá ďalšia spolupráca bez regulácie nebude možná. Možná to práve môžu mm, zabezpečiť tieto regionálne e, centrá, tieto ROCčka, takže naozaj musíme sa pozrieť aj na prioritný prístup a napájanie obnoviteľných zdrojov a ich distribúciu distribúciu a toto je naozaj veľmi problematické. No to naozaj môže zničiť fungovanie tých malých podnikov, ale to ide o to, aby sme umožnili všetkým, všetkým, všetkým druhom, nezávisle od toho, či sú veľkí alebo malí, všetci musia byť e, rovnomerne napájaní do siete nediskriminačným spôsobom. A keď sa pozrieme aj na tých drobnejších producentov, tak tí sú v podstate vylúčení z toho trhu a preto my podporujeme, aby sme zachovali toto, tento prioritný prístup, toto prioritné napájanie do siete. No a teda musí tam byť aj priorita pre distribúciu týchto obnoviteľných zdrojov. Veľmi pekne ďakujem, Madame Connelly, a teraz pán Chimenez Kasket, generálny riaditeľ. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja by som sa len vyjadril k tým prepojeniam. Využívanie prepojení je mimoriadne dôležité eh, na ďalšie záležitosti, ktoré sa týkajú integrovaného trhu, obchodovanie na tomto trhu a tiež disparity cien. Je to veľmi dôležité aj na integráciu obnoviteľných zdrojov energie. Keď zoberiem za príklad moju krajinu, tu máme veľmi nízku úroveň prepojení, eh, keď sa pozrieme na tie obnoviteľné zdroje do roku 2020-2030, to bude znamená, znamenať, že to bude pre nás znamenať vysoké náklady. Vysoké náklady prečo? Pretože budeme potrebovať veľmi veľa kapacity, ktorá je dostupná v určitom momente a v určitom momente nebude pokrytá um, požiadavkou. Po, po, dopytom. Takže e, e, toto nie je dovolené exportovať, iba ak by bol nejaký nedostatok, ale to by bolo na úkor spotrebiteľa. A toto je veľmi dôležité aj pre bezpečnosť dodávok energie. Keď napríklad máte takéto prepojenie, ktoré vám umožní povedzme 2 gigawaty a vy to považujete za zabezpečenie bezpečnosti dodávok, ale vy v budúcnosti neviete, či to bude dostupné, keď to budete potrebovať. A keď to e, tak bude, tak e, budete mať e, napríklad potrebu 2 gigawatov na oboch stranách prepojenia. To bude oveľa drahšie, ako keby sme mali tieto nové prepojenia, tieto interkonektory. No a potom, pokiaľ ide o kapacitné mechanizmy, Musím vyjasniť jednu vec. Nám sa pozdáva tento návrh Európskej únie a tu nie je zákaz týchto kapacitných mechanizmov, len, len sú ustanovení ako naozaj tá posledná možnosť, tá posledná možnosť, keď už nefunguje nič iné. Takže toto využívanie prepojení kapacity, zlepšenie, zlepšenie kapacity, zlepšenie definície týchto kapacít, to všetko je dôležité. No a potom, pokiaľ ide o tú záležitosť, ktorá sa týka ROCčiek, áno, je pravdou, že ja zastávam aspoň ten názor, že tento návrh Európskej komisie sa mm, uberá správnym smerom ale to je môj názor ako španielský regulátor. Ale to nie je celkový názor všetkých členov agentúry. My ani všetky, ani národní regulátori nezdielajú tento názor, ale uh, keď sa pozrieme na to, čo povedali poslanci, my v praxi to vnímame tak, že definíciu rezerv môžeme zlepšiť, potom tiež využívanie kapacít môžeme zlepšiť a ich definíciu. Mohli by sme sa vyhnať týmto interným nedostatkom a mali by sme sa vyhnúť aj tomu, aby sme niektoré problémy riešili len na národnej úrovni. Toto nie je taký španielský príklad, my, my to až tak nepotrebujeme, pretože my máme nadbytočné kapacity, napríklad No to môžeme využívať túto kapacitu z, v zime z Francúzsko. V Francúzsku je tá kapacita 14 gigawatov z, z E, jeden, jeden mesiac sa to sa to zredukuje na, o, o tretinu, pretože tam bola krízová situácia a tá kapacita, ktorú Francúzsko potrebovalo, temer všetko, viac ako 50 e, bola poskytnutá jednou jedinou krajinou a to bolo Španielsko, pretože my v Španielsku e, sme neboli v tej nepríjemnej situácii. A teda E, podľa mňa toto sa v budúcnosti bude stať, e, stávať častejšie. Keď budeme znižovať kapacity, tak potom to nebude, potre- e, nebude možné do budúcnosti si zachovať a potom budeme stále viac a viac vyvať tieto interkonektory. Ďakujem veľmi pekne. No a teraz ešte pán Konrad Pochala. Mm. Vy ste navrhli aj tieto systémy, systémy, ktoré by mali byť zavedené na trhu. Prečo to nechcete ponechať na TSO, na prenosové siete? 4 minútky máte. Áno, takže pokiaľ ide o tieto otázky, pokiaľ ide o prepojenia, vo všeobecnosti samozrejme tieto, toto prepájanie sieti je veľmi dôležité, to nám umožní uh, podporiť trh, ale to je základná uh, podmienka štruktúry cezhraničného trhu. A keď nebudeme mať cezhraničný obchod, tak nebudeme tam mať ani tú koordináciu a tá jediná e, zmena, tam nebudeme potrebovať nejaké extra prenosové kapacity, ale keď ne, zmením túto štruktúru trhu, keď to bude napríklad založené na tokoch, Ehm, tak potom budem môcť vytvoriť eh, extra kapacitu, pretože vytvorím hodnotenie týchto prenosových kapacít v rôznych smeroch. Čiže toto chcem chcel len počiarknúť, že tieto prepojenia nám umožnia veľmi dobrú hodnotu pre eh, spotrebiteľov, ale aj pre mm, producentov energie keď budeme mať naozaj ale veľmi dobrú štruktúru, cezhraničnú štruktúru trhu s elektrinou. No a potom, keď sa pozrieme na tú záležitosť toho slučkového toku, eh, Nemám dostatok času na to, aby som to nejako poriadne vysvetlil, ale my sme sa nedávno stretli s našimi uh, litovskými a Mm, švedskými kolegami, aby sme zmenili tieto stropy. A my si myslíme, že tá situácia sa zlepšila už od začiatku tohto mesiaca, čiže tá kapacita v Polsku sa zlepšila v noci a to, zna, to súvisí s tým, že E, tieto elektrárne v noci pracujú na minimum a to už sa znižovať nedá a to je potom napomocné, keď sme zvyšili kapacitu, to je, to je napomocné Litve ako aj Švédsku. No a pokiaľ ide o tú nadbytočnú kapacitu, tu máme viacero príkladov, napríklad Francúzsko 2015, Polsku 2015, kde sme museli prerušiť dodávky do priemyslu našim eh, odberateľom a to znamenalo aj finančné straty pre tieto podniky. A, ale to nebolo v zime, to bolo v lete. Áno, áno, áno, áno, áno, to bolo v lete. Prosím vás, kolegovia, na toto už nemáme ozaj čas, aby sme uh, prerušovali našich, eh, eh, našich eh, rečníko. Ja som nechcel poskytnúť zmetočné informácie, ale tie nadbytočné kapacity, to v lete máme e, jeden druh kapacity, v zime inú kapacitu máme rozličný energetický, rozdielný energetický mix a je rozdiel, či je to o 8 v decembri alebo v lete o tej istej dobe. Čiže e, č, ako to vnímame, vnímame mnohé krajiny, e, musia zlepšiť ten svoj mechanizmus a my sme teda navrhovali, že naozaj, ak by mali nejaké naozaj podstatné problémy, tak to musia riešiť, ak nie, tak nech na to nevynakladajú peniaze. No a pokiaľ ide o tú štruktúru trhu a kapacitné trhy, to by nám naozaj prispelo k bezpečnosti dodávok, ale toto nenahrádza štruktúru trhu, toto doplňa štruktúru trhu, čiže máme trh s energiou a keď máme dostatok príjmov z týchto, zo strany týchto producentov energie, tak potom sa zdá, že tieto, trhy, tieto ceny budú nízke samozrejme. Ale potom, keď kapacita e, stúpne, keď nebude dostatok e, hodnoty, e, tak potom nebude možné zabezpečiť investície. No a tá posledná otázka, pán predseda, e, čo sa deje teraz? tu je tá spolupráca e, v rámci tej bezpečnosti. My sme naozaj spustili mnoho akcií, aby sme naozaj zabezpečili dodávku bezpečným spôsobom. Ale keď my zvýšime počet týchto opatrení, tak potom narazí, narazíme na stenu, potom budeme obmedzení tým, čo môžeme urobiť, pretože jeden uh, moment uh, vždy nastane, čo, a stane sa to tu i tam, že e, čo je možné distribuovať. My musíme si uvedomiť, čo je možné aj distribuovať. Čiže e, nebude možné, že, že bude TSO, kde si v pozadí korigovať všetko, čo robí trh. A tam e, on nebude schopné zistiť všetky tieto možnosti. Nemyslím si, že je to rozumné. To nám zdvihne náklady, no a potom v konečnom dôsledku nebudeme mať zabezpečenú bezpečnosť dodávok. Takže ak by som si mohol dovoliť vás prerušiť, pán predseda láskavo ďakuje všetkým tlmočníkom, ktorí tu ostali o 15 dlhšie. A teraz začneme diskusiu medzi našimi panelistami, ale budeme na nešťastie pokračovať už len jedným jediným jazykom. Neviem, či máme hlasovať o tom, aký jazyk to bude. E, takže pán predseda e, láskavo ďakuje tlmočníkom, s ktorými sa týmto lúči a my sa týmto uh, lúčime s vami.